Dobre, takže znova začíname. Želám vám dobrý deň. Dnes máme vypočutie e, k téme e, regionálnej. Vítam tu pani komisárku Kretu a takisto tu vítam aj ostatných pánov a dámy, e, generál riaditeľa Devia a pána Balka ako člena z Európskeho dvora auditora, pána Lazara. E, pán Balko sa môže hnevujú slova, pretože v podstate nemám čo povedať e, k dnešnému programu, nemám tu nejaké návrhy. Takisto, pokiaľ ide o vyhlásenie predsedu, tie môžeme zobrať spolu so základnými správami. A takže, pán Balko, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. A ďakujem veľmi pekne. Vážená pani doktorka Gresle, pani spravodajka pani Dlabajová, pani komisárka Kretu, vážení členovia výboru pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu, dámy a páni. Je mi cťou odprezentovať vám zistenia Európskeho dvora auditora z roku 2014, pokiaľ ide o regionálnu a mestskú politiku, e, časť kapitoly 6 o ekonomickej, sociálnej a územnej kohezii. Potom, ako ste si minulý týždeň v útorok vypočuli, uh, časť, ktorá bola venovaná zamestnanosti a sociálnym veciam. V roku 2014 výdavky na regionálnu a mestskú politiku, ktoré prešli cez ERDF a CF, tvorili eh, druhú najvyššiu položku v rozpočte EÚ. Eh, tesne po výdavkoch v Európskom polnospodárskom záročnom fonde. Ehm, obrovská väčšina plade boli e, predbežné platby do operačných programov z programovacieho obdobia 2007 až 2013, e, ktorých opravnenosť končí 31. decembra 2015. Čo sú teda naše hlavné posolstva e, týkajúce sa finančného roku 2014? Poprvé, pre finančný rok 2014 súd odhadol chybovosť pre ekonomickú, sociálnu a územnú koheziu e, vo výške 5,7 Toto je vážený priemer odhadovanej chybovosti e, pre zamestnanosť a politiku sociálnych vecí, ktorá bola 3,7 a pre regionálnu a mestskú politiku to bolo 6,1 Náš odhad pre oblasť regionálnej a mestskej politiky vychádza z preskúmania 161 transakcií v 16 členských štátoch. Chybovosť a odhad chybovosti pre regionálnu mestskú politiku v roku 2014 je trošku nižší, než e, bol odhad e, ohlásený v roku 2013. To bolo 6,9% alebo prepočte 7%. Ale stále je to výrazne nad dvojpercentným prahom. Po druhé, ako v prechádzajúcich rokoch hlavným zdrojom chýb, ktoré e, prispievajú k odhadovanej chybovosti, sú porušenia pravidel pre verejné obstarávanie platné v Európskej únii a v jednotlivých členských štátoch, neoprávnené výdavky, ktoré boli zahrnuté do e, výdavkov príjemcov a e, nedodržanie pravidel pre štátnu pomoc, ako aj ďalšie výdavky. E, kapitola e, poskytuje niekoľko príkladov, ako sú neoprávnené, neodôvodnené e, priame udelovanie zmluv alebo neodôvodnené a neopodstatnené priame udelovanie dodatočných prác za neprítomnosti nepredpokladaných okolnosti e, pri verejnom obstarávaní neoprávnené náklady o forme výdavkov deklarovaných mimo obdobia oprávnenosti alebo nadmerné výplaty či pomoc, ktorá nie je v súlade e, s vnútorným trhom e, z dôvodu že príjemca nesplnil štatút malého stredného podniku. Pokiaľ ide tieto zistenia, ako sa už spomínalo minulý rok, stále viac používame špeciálne správy, aby sme osvetlili zdroje eh, chýb. Eh, v tejto súvislosti by som chcel pripomenúť našu zvláštnu správu eh, číslo 10 z roku 2015, ktorá sa týkala problémov verejného obstarávania v oblasti výdavkov na koheziu EÚ, ktoré boli odprezentované tomuto výboru, ale aj výboru pre vnútorný trh a e, pre ochranu spotrebiteľov, ako aj výboru pre regionálny rozvoj. Ďalšie zvláštne správy e, sa týkali problému nedodržania pravidel štátnej pomoci e, pri kohezných alebo finančných nástrojoch a tá bude potom publikovaná v roku 2016. Tieto a ďalšie audity Dvora auditorov sú zamerané na zlepšenie E, výdavkov a míňania Európskej únie e, v súlade e, s vyhláseniami ktoré sa týkajú orientácie na výsledky, s ktorými prišiel náš predseda pán Caldeira v tomto výbore nedávno. Po tretie, ako v prechádzajúcich rokoch dvor auditorov E, poukazuje na nedostatočnú spolahlivosť kontrol na úrovni členských štátov. Napriek istým zlepšeniam ešte stále je to priveľa e, prípadov chýb, e, ktoré robia príjemcovia, aj keď národné orgány mali dostatočné informácie a mohli tak zabraniť alebo napraviť chyby skôr ako dekralovali výdavky komisii. Keby sa boli všetky tieto informácie použili, odhadovaná chybovosť v kapitole ekonomická, sociálna a územná kohezia by e, bola 1,6, o 1,6 nižšia. Okrem toho sme našli prípady, e, kde chybu urobili vnútroštátne orgány a tak prispeli ďalšími 1,7 k odhadovanej chybovosti. Po štvrté, náš audit e, sa týkal aj finančných nástrojov, ktoré sme preskúmali v rámci zdieľaného riadenia. Pozreli sme sa predovšetkým na miery vyplácania to znamená na podiel e, finančných prostriedkov, ktoré sa naozaj dostali ku konečným príjemcom. E, podľa najnovších informácií, ktoré nám e, poskytla komisia, priemerná miera vyplácania koncom roka 2014 bola 57 v roku 2013 to bolo 47%. Chcel by som vám pripomenúť, že z počiatku termín pre obdobie oprávnenosti pre platby bol 31. december 2015. V tomto ohľade, a ja viem, že komisia nesúhlasí s nami v tejto otázke, e, poukazujeme na rozhodnutie komisie číslo 2771 e, z apríla 2015, ktorým sa upravuje e, prechádzajúce rozhodnutie o schválení usmernení o e, uzavretí operačných programov, čím sa predlžilo obdobie opravnosti z 31. decembra 2015 do 31. marca 2017. E, považujeme tento spôsob predlženia obdobia oprávnenosti e, za spôsob, ktorý nerešpektuje hierarchiu noriem, ktorými možno upraviť ustanovenie zákona podľa nás e, komisia mala požiadať parlament a radu, aby upravili toto nariadenie. Po piaté, pokiaľ ide o interný e, systém, preskúmali sme e, dohľadové aktivity komisie v členských štátoch a takisto aj každoročné správy generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku. Pokiaľ ide o prvý aspekt, dohľad komisie nad auditorskými orgánmi, preskúmali sme, či generálne riaditeľstva boli efektívne pri overovaní presnosti a spolahlivosti chybovosti, e, ktorú nahlásili auditorské orgány na vzorke 139 operačných e, programov, z ktorých 105 e, boli operačné programy v ERDFCF. Naše skúmanie preukázalo problémy s kontrolami komisie v 84 zo 105 operačných programov. Eh, pokiaľ o tých, tých zvyšných 21 operačných programov, eh, domnievali sme sa, že nedostatky neboli také vážne. Eh, naviac, na úrovni auditorských orgánov sme zaznamenali významný počet, orgánov, ktoré nevykonali primerané kontroly e, pravidiel o štátnej pomoci. Pre 42 zo 139 operačných programov kontroly štátnej pomoci, ktoré vykonali auditorské orgány, boli neprimerané a tieto nedostatky e, nie vždy odhalila komisia e, pri svojich kontrolách. Pokiaľ ide o druhý aspekt, výročné správy generálnych riaditeľstiev, domnievame sa, že e, výpočet komisie e, týkajúci sa rizika e, za rok 2014 v oblasti regionálnej a mestskej politiky a v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a inklúzie je konzistentný a v súlade s dostupnými informáciami, ktoré poskytli auditorské orgány. Domnievame sa, že je tu však ešte riziko, že kumulatívne zvyškové riziko, tak ako vypočítala komisia, e, je príliš nízke e, pre niektoré operačné programy. E, zároveň by sme chceli pripomenúť, že výročné chybovosti, ktoré nahlásia komisia, sa nedajú priamo porovnať s tými, ktoré odhadujeme my. Takisto sme zistili, že výhrady komisie v roku 2014 E, ktoré sa týkali výročných správ o činnosti, boli prezentované v súlade s pokynmi komisie a s informáciami, ktoré boli e, k dispozícii zo strany dvoch generálnych riaditeľstiev. E, vážení poslanci a poslankyne, na základe ročnej práce Európsky dvor auditorov prichádza s nasledujúcimi odporúčaniami. Komisia by mala vykonať cielenú analýzu národných pravidiel pre oprávnenosť, eh, pre prechádzajúce a súčasné programovacie obdobie vzhľadom na identifikáciu najlepších praktík, eh, tak aby poskytla usmernenie členským štátom o zjednodušení a vyhnutí sa eh, zbytočným, zložitým alebo zaťažujúcim pravidlám. E, po druhé, riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány by mali zintenzívniť svoje úsilie pri riešení slabých stránok e, pri kontrolách na prvej úrovni mali by zobrať do úvahy všetky dostupné informácie a komisia by mala e, žiadať, aby auditorské orgány prostredníctvom svojich systémových auditov zopakovali niektoré kontroly a podelili sa o najlepšie praktiky a o zistenia. Členské štáty po tretie by mali lepšie využiť možnosti e, stanovené e, v nariadení o spoločných ustanoveniach a nariadení ESF pre programovacie obdobie 2014 až 2020, pokiaľ ide o e, zjednodušené nákladové alternatívy. Po štvrté, členské štáty by mali zabezpečiť plné a včasné platenie e, finančných prostriedkov e, za programovacie obdobie 2007 až 2013 a mala by e, v primeranom čase vyplatiť príjemcov. Po piaté, komisia by mala Rade a parlamentu e, poskytnúť legislatívny návrh na úpravu nariadenia 1083 z roku 2006, e, pokiaľ ide o predlženie obdobia oprávnenosti pre finančné nástroje, e, ktoré sú spoločne riadené. Po šieste komisia by mala rozšíri na všetky členské štáty svoje hodnotenie spolahlivosti finančných korekcií. A posilnej komisia by mala ďalej posilniť svoj kontrolný systém pre auditorské orgány. E, dámy a páni, realizácia rozpočtu EÚ sa nemôže zamerať iba na e, splnenie rôznych e, pravidiel Európskej únie a vnútroštátnych pravidiel, ale takisto aj na dosiahnutie výsledkov a cieľov. Preto by som sa chcela venovať aj e, šiestej poslednej téme, kapitole 6 o e, ekonomickej, sociálnej a územnej kohezii e, z našej výročnej správy za rok 2014 a takisto aj kapitole 7 o prírodných zdrojoch. Táto kapitola je tu poprvýkrát ako výsledok pilotnej práce týkajúcej sa hodnotenia výsledkov projektov. Takže konkrétne došlo k kapitole 6 bolo, posúdených 186 transakcií, ktoré sme vlastne fyzicky dokončili aj počas nášho auditu a to posudzovali, že či a do akej miery boli splnené ciele ERDF, CF a ESF tých projektov, ktoré boli spresifikované v žiadosti o projekt, v udelení grantu, v samotnej zmluve v samotnej zmluve alebo v rozhodnutí o spolufinancovaní, že či to bolo v súlade s operačnými programami a po druhé, že či projekt dosiahol tieto ciele. Naša analýza sa sústredila práve na výsledky projektu a tam, kde to bolo možno, sme taktiež posúdili aj mieru, do akej miery boli dosiahnuté dlhodobé výsledky. Zistili sme, že tri kvotiny projektov, ktoré boli preskúmané, dosiahli buď plne alebo čiastočne svoje ciele. Taktiež boli určité projekty, kde z dôvodu časového obmedzenia nebolo možné dosiahnuť cieľ, a kde dosiahnutie cieľov sa nedalo tým pádom posúdiť, pretože neboli v dispozícii príslušné údaje, alebo či tieto ciele neboli v súlade s operačným programom, e, pretože ešte neboli dokončené. A napokon 2% projektov prípade 2% projektov nedosiahol, neboli dosiahnuté e, výsledky projektu, e, buď nepridalašali hodnotu, pretože sa nedali využiť ako investície, alebo by predstavovali e, mrhanie európskymi prostriedkami. A napokon chcel by som, naše pilotné preskúmanie poukázalo, že um, financovanie na báze výsledkov či výkonov ehm, je skôr výnimkou než pravidlom. Väčšinou prípadov vlastne ehm, E, nedosahnutie prostriedkov nemalo vplyv na financovanie, či dostali peniaze alebo nie. A môžem vás financovať a informovať takisto aj o výsledkoch z roku 2015 a my budeme naďalej pracovať na preskúmaní e, výkonnosti týchto prostriedkov. Dúfame, že pomôže to aj vám, aj rade, aby si urobili názor nie len z hľadiska regulárnosti výdavkov, ale taktiež aj o tom, že či tieto prostriedky splní, spievajú plneniu cieľov Európy európskej politiky v oblasti politiky súdržnosti a kohezie. Vážení poslanci, dámy a páni, ďakujem za vašu pozornosť. To je všetko, čo som vám dnes chcel povedať. Predsedajúca, ďakujem pekne. Nie to vždycky tak, že medzi nás prichádza zástupca eh, rady eh, dvora auditorov. Chcela by som teda dorozdať slovo ešte pani komisárke Kretu. Vážená pani predsedajúca, vážený pán zastupca dvoru auditorov, najprv by som chcela poďakovať pánovi Balkovi za jeho um, vyváženú prezentáciu. Chcela by som vám zinformovať, že politika e, mestská a, je, kohezná politika predstavuje hlavný motor investícií v členských štátoch a komisia podnikla viaceré aktivity, aby sa zlepšila implementácia týchto prostriedkov a prvé výsledky už tu k dispozícii. Týmto si beriem e, do úvahy odporúčania tohto výboru aj e, dvor auditorov. Myslím si, že vaše príspevky sú podstatné, aby sme zabezpečení plnú zodpovednosť e, v otázkach e, súladu, ako aj výsledkov. Chcela by som sa sústrediť na výsledky koheznej politiky. Dosiahnutie výsledkov je mimoriadne dôležité, alebo hlavne e, dôležitosť komisie. Preto je treba šíriť osvetu o našej platforme Open Data, ktorá poskytuje údaje pre členské štáty aj regióny o našich typoch investícií. Kohezné politiky určite prinášajú dajú výsledky a preto sú výraznou hodnotou pre občanov aj počas rokovacieho obdobia 2013-2017 a podľa údajov zo strany členských štátov môžu vám poskytnúť predbežné informácie o niekoľkých ukazovateľoch, ktoré budú publikované na budúci rok. Naše programy doteraz prispeli vytvoreniu viac ako 900 tisíc, 950 tisíc e, pracovných miest a podporilo niekoľko tisíc krajín e, podnikov z prostriedka podnikami a celkovo to bolo 270 podnikov. A to, čo spomenul pán Balko, Takisto aj dosiahli sa výsledky v projekte DAS, aj keď sú výsledky celkom pozitívne, niektoré projekty ešte stále musia ehm, dosiahnuť alebo splniť svoj cieľ. Potrebuje na to ešte určitý čas a tohto e, roku, podobne ako to bolo e, v predchádzajúcom období, sú na rok 2014 až 2020 budeme skúmať implementáciu operačných programov všetkých 205 programov, ktoré sa týkajú investícií a tvorby pracovných miest boli prijaté a tie, čo sa týkajú územnej kohezie, tie by mali byť prijaté do konca roku. Každý program bol určený na, podľa skutočnej logiky, či priniesie výsledky a táto orientácia na výsledky tá by súvisí s troma otázkami. Prvá otázka, čo chcete zmeniť touto investíciou, ako budete reagujeme tento zmenu a aké projekty môžu prispieť eh, týmto zmenám, ktoré chceme dosiahnuť. Operačné programy a nie partnerské zmluvy sú, eh, odrážajú osobitné potreby regiónov a území a aké ciele chcú dosiahnuť. Zmeny, ktoré majú byť merané na báze merania ukazovateľov podľa jednotlivých programov, majú na začiatku cieľ, ktorý sa bude eh, potom merať. A pokiaľ ide o očakávané výsledky, výsledky, potom sa pripravujú každoročné správy, aby sa mohol monitorovať pokrok. E, očakávame, že budeme podávať správy o podstatných údajoch e, za našej, pre našu správu e, rok 2017. A napokon je treba zabezpečiť, aby, bola tu dobrá, aby tu bol dobrý regulatívny rámec, aby sa mohli dobre správne využiť aj zdroje. Takže v výsledkoch 6 správy k článku 16, na to pripravujeme na budúci rok a potom to predniesiem parlamentu. Môžem už teraz povedať, že e, ukazuje sa, že orientácia na výsledky je oveľa silnejšia než v predchádzajúcom programovacom období. Všetky tieto zmeny v, e, aj v štruktúrnych fondoch a investičných fondoch si myslím, že vyžadujú aj zmenu kultúry na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov. A samozrejme, že počítam vašou podporou, že umožníme túto zmenu No, podporíme túto zmenu s tým, že budeme vysielať eh, správne ehm, odkazy národným orgánom. A napokon by som chcela zdôrazniť, že orientácia na výsledky a na výkony, o tom to bolo rozhodnuté zákonodarcom na báze dlhodobých rokovaní. Ehm, vznikol tu program pre stratégiu Európa 2020 Vítam diskusiu medzi našimi inštitúciami s, s cieľom dosiahnuť eh, dohodu o našom spoločnom prístupe k roz, k, tom, ako, k našom spoločnom prístupe k pravidlám. Teraz pokiaľ ide o zákonnosť a regulárnosť, eh, tieto považujem za mi ako dôležité, alebo menej dôležité v roku 2014, dve, program 2007 až sa týka len programovacieho obdobia 2007 až 2013. A myslím si, že teraz je to trošku nižšie, než to bolo v predchádzajúcom období. My sme si pozmenujúce na, zmeny sa týkajú teda aj, z, e, obdob, aj kontroly a riadenia v rokoch 2014 a 2020. Nová legislatíva potvoruje člen, zodpovednosť členských štátov toch, a e, zabezpečuje aj väčšie stimuly, pričom zvyšuje e, dohľadné v právomoci komisií. Avšak dopad týchto nových ustanovení budeme môcť posudzovať až v roku 2017 poprvýkrát a chybovosť e, dvor auditorov vlastne nám ukazuje, že je potrebné zlepšiť e, riadenie fondov, aby sme sa vyhli alebo aby nedošlo k neregulárnostiam a takisto je treba zabezpečiť aj lepšie verejné obstarávanie a dodržiavať predpisy o štátnej pomoci. Čo robíme? My neustále e, vyhodnocujeme fungovanie systému na báze všetkých dostupných výsledkov. Vykonali sme asi 90 auditov náhody vybratých ročne. E, my posudzujeme takisto aj prácu auditorských orgánov v súlade s single, princípom single audit. Takisto e, poskytujeme aj e, na báze systému 500 auditorovaných správ, auditorských správ a viac ako 8500 projektoch v roku 2015. Ako náhle, keď odhalíme um, E, nejaké od, nejakú možnosť rizika, hneď zastavíme platby týmto e, projektom a e, zavedieme korekčné opatrenia vrátane finančných. V roku 2014 sme zastavili 7,8 miliard projektov, tu 218 projektov. hneď poskytli sme peniaze, kým nedošlo opäť k náprave. V roku 2017 budeme mať možnosť ešte uzatvárať. To bude ďalší náš filter, aby sme zabezpečili príslušnú implementáciu prostriedkov. Takisto aj finančné korekcie budú nevyhnutné. A v neposlednom rade takisto budeme musieť sledovať alebo bojovať proti korupcii. My, našou úlohou je pomôcť členským štátom, aby zlepšili svoju administratívnu kapacitu a dobrú správu v verejných je dôležité zabezpečiť dobrú výmenu E, odsvedčených postupov medzi členskými štátmi a e, chceli by sme e, tiež spustiť programy v prípade, alebo nové osvetové programy v prípade verejného obstarávania. To bolo spustené minulý týždeň. Keď som vstupovala do úradu, tak bola tu vysoké riziko, že niektoré členské štáty nebudú môcť implementovať pro prostriedky, preto sme vytvorili tú task force pre tieto účely, ktorá pomohla 8 členským štátom, ktorých sa to týkalo implementovať na to aj prostriedky a v tomto dôsledku sa výrazne zlepšila implementácia čerpanie prostriedkov za EU. Takže my sa snažíme maximálne využiť, ktorú ponúka flexibilita, a pričom plne v, je to v súlade s predpismi, takisto zjednodušenie. My sme pripravili aj skupinu pre vysok, na vysokej úrovni, ktorá začala pracovať minulý október, e, pričom takisto tam bol aj pán Balko zúčastnený, ďakujem, že ste tam boli, a takisto aj bol tam zastúpený Európsky parlament výborom cez aj výbor pre e, regióny, rozvoj. A takisto e, je dôležité, aby členské štáty potom identifikovali dobe osvedčené postupy, ako skrátiť a znižiť administratívnu záťaž a myslím si, že tomto musíme byť úspešní. Vážení poslanci, regionálna politika je praktickým vyjadrením solidarity v rámci vnútorného trhu a je kľúčom pre verejné investície do hospodárstva a pre integrovaný mestský rozvoj. Priamo z, predstav, pomáha európskych občanom a zvyšovať dôveru v úniu. Je to je naďalej jedno z hlavných priorít komisie, je takisto aj v súlade s e, pro, programom e, pána Junkera, predsedu Junkera pre rast a zamestnanosť. E, a určite výsledok či úspech e, bude tiež súvisieť hlavne od efektívnosti využitia prostriedkov a dosiahnutia cieľov. A pokiaľ ide o koheznú politiku 2014 a 2020 a politické záväzky tejto komisie, tak e, v tomto všetko počítam s vašou podporou a teším sa na to, aké mi položíte otázky, aby som ich mohla zodpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Čo by ste nám mohli povedať e, k tej výčitke e, dvora auditora, že e, komisia neoprávne alebo nelegálne dokonca predlžila obdobie oprávnenosti? Jeden z bodov, kde pán Balko hovoril o odporúčaniach. To je pre nás veľmi dôležitý bod, pretože ste vlastne porušili naše práva. Ďakujem vám pekne.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 na používanie finančných nástrojov podľa logiky, ktorá je v novom e, ustanovení, v novom nariadení. Je potrebné e, obdobie určitej viditeľnosti v termíne 31. december 2015, potom skutočné pôsobenie, ale bolo potrebné toto obdobie predlžiť do 31. marca 2016 na uzavretie projektov Existuje samozrejme medzi právnikmi súdneho dvora a komisie interpretácia e, tohto faktu a preto sa nezhodujeme s vývodmi e, dvora auditorov, ale potrebujeme využiť všetky aspekty flexibility nariadenia a dvor, ako povedal pán Balko, Rozhodnutia by mali byť schválené parlamentom aj radou, zatiaľ čo Európska komisia má kompetencie na predlženie tohto termínu na základe žiadosti, ktoré dostala z Európskej rady. Ide tu o akúsi malú vojnu medzi právnikmi. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pani spravodajkynia Martina, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, vážená pani komisárka Kretu, vážení e, členovia dvora auditora, predstavitelia, e, generálni riaditeľci, vážení kolegovia, poznáte moje priority, pokiaľ ide o absolutórium pre rok 2014. A potom je to e, výkon a jednoduchosť. Nie zjednodušenie, ale jednoduchosť. A vlastne jednoduchosť aj zjednodušenie. To sú moje priority. E, ďakujem, že pani komisárka e, zdôraznila výsledky vo svojom prejave. Takisto sa chcem poďakovať dvoru auditorov za to, že nám poskytli všetky potrebné údaje a informácie. Uh, Eh, takže sa nechcem vracať eh, k zisteniam, eh, ktoré nám spomínal pán Balko. Chcem sa ma iba poďakovať za naozaj veľmi vážne a dôležité odporúčania. Ako zvyčajne, tak sa zameriam iba na niekoľko veľmi konkrétnych otázok. Len tak mimochodom chcem sa poďakovať komisii za odpovede na naše písomné otázky a niektoré z nich potrebujem viac rozpracovať, potrebujem trošku podrobnejšie vysvetlenie a nemyslím si, že e, budem teraz spomínať všetkých svojich 40 otázok, ktoré tu mám na papieri. Pokúsim sa dotknúť iba niektorých z nich e, dosť rýchlo a potom sa môžeme aj k ostatným vrátiť. E, pokiaľ ide o jednu z vašich odpovedí v dotazníku, z celkového počtu 157 odporúčaní na rok 2014 pre krajiny viac ako dve tretiny sa považovali za relevantné pre koheznú politiku. E, možno mám iba takú jednoduchú otázku. A čo ostatné? E, čo tie ostatné odporúčania špecifické pre krajiny? Tie tzv. nerelevantné pre koheznú politiku. A boli tieto relevantné pre nejaké iné politiky? Komisia, zdá sa to byť jednoduchá otázka, ale myslím si, že e, treba klasť dôraz na túto otázku. E, takisto e, by som chcela požiadať komisiu, aby nám v budúcnosti vysvetlila, akým DG Regio prispelo k odporúčaniam pre krajiny. Tam by som potrebovala dostať naozaj podrobnú odpoveď. Teraz by som sa chcela venovať trošku chybavosti a chcela by som sa venovať zisteniu e, Európskeho dvora auditorov. Tá chybovosť 6,1% v roku 2014 bola taká, ale vieme, že tá chybovosť mohla byť o mnoho nižšia, keby členské štáty boli, použili všetky informácie, ktoré mali k dispozícii. A myslím si, že túto informáciu dostávame každý rok od Európskeho dvora auditorov. A dvor auditorov aj parlament žiadali opakovane, aby sa tento problém riešil. A komisárka vo svojich odpovediach uviedla, že komisia berie plne na vedomie e, túto skutočnosť pri uplatňovaní svojej dohľadovej dozornej funkcii a snaží sa identifikovať a napraviť problémy a to aj formou prerušenia platieb, ako náhle sa zistia vážne porušenia. Takže to bolo v odpovedi, ktorú som dostala od komisie. Znamená to, že komisia ako dozorný orgán e, si bola vedoma e, tejto skutočnosti, ktorú odprezentoval dvor auditorov ak nie, tak to znamená, že ani kontroly komisie nefungujú tak, ako by mali. A tam vlastne potom ani nevidím nejakú reakciu zo strany komisie, aby zlepšila túto situáciu. E, Chcel by som teda otvorene povedať, že keď v e, sa bude poskytovať viac informácií, tak to asi nezmení situáciu, keďže sa nevyužívajú už aj tie informácie, ktoré sú k dispozícii, napríklad pokiaľ ide o školenia vzdelávanie. Prečo sa teda nepoužívajú tieto informácie? Prečo sa nepoužívajú tieto informácie pre arachné? A takisto mám eh, otázku, ktorá sa týka vysokej chybovosti v oblasti eh, verejného obstarávania a E, štátnej pomoci. Tam e, komisia nepreukázala dostatočnú dozornú úlohu ex ante. E, Zdielané riadenie znamená aj zdielanú zodpovednosť medzi komisiou a členskými štátmi. Pýtam sa teda, či komisia mala ex ante urobiť niečo, aby zabezpečila nízku chybovesť v oblasti verejného obstarávania a štátnej pomoci. Vy ste pripravili akčný plán pre verejné obstarávanie. Uh, ale sú e, európske pravidla príliš zložité a zároveň nechávajú príliš veľký priestor na výklad pre členské štáty a potom tie nevedia uplatňovať správne e, právne ustanovenia. Nebolo by lepšie zmeniť nariadenia, tak aby všetci lepšie chápali tieto nariadenia? Čo si o tom myslíte? A mám e, jednu otázku, ktorá sa týka finančných nástrojov. Chcela by som vedieť, aké sú podmienky v členských štátoch, aby mohli e, efektívne využívať nástroje, e, finančné nástroje v oblasti politiky. Ako e, bude komisia riešiť nedostatok zodpovednosti práve v oblasti uplatňovania finančných nástrojov? Všetci vieme, že je tam nedostatok zodpovednosti voči EIB a boli tu konkrétne problémy pre finančné nástroje v niektorých členských štátoch a zdá sa, že tie isté členské štáty, ktoré majú problém eh, implementovať ERDF, majú takisto problém používať finančné nástroje. Čo s tým chce urobiť komisia? Netrápi to komisiu? Potom eh, tu mám otázku, ktorá sa eh, týka programového obdobia 2007 až 2013. Je to dôležité aj pre budúcnosť. Týka sa e, to zjednodušenia, ktorú ste spomínali, pani komisárka. Vy ste povedali, že to je vaša najvyššia priorita. E, vy ste povedali, že v správe Dvora auditor v bode 6.11 bolo stanovenie pravidiel pre oprávnenosť e, jedným z najväčších zjednodušení, ktoré boli zavedené pre obdobie 2007 až 2013. Mohli by ste nám vysvetliť, pre koho bolo toto zjednodušenie prínosné, keďže e, konečný e, príjimatelia sa stále stiažujú na zložitosť pravidiel. No a Konečnou otázkou je, ako chce komisia pokračovať s týmto zjednodušením. E, je veľmi dobré, že e, komisia vytvorila skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušenia, ale mohli by ste nám objasniť, aké boli prvé zistenia tejto skupiny? A moja posledná otázka sa možno netýka priamo koheznej politiky, ale e, veľmi úzko súvisí e, s tým, čo budeme robiť v európskom rozpočte v budúcnosti a momentálne je to naozaj veľmi palčivá téma. Utečenci. E, členské štáty sú momentálne vystavené obrovskej humanitárnej kríze. Nemusím opisovať tú situáciu. Viete, aká je ale máme iba štyri fondy, ktoré môžu pomôcť členským štátom riešiť túto krízu. <clears throat> Jedné z nich je ERDF. E, chcem sa opýtať, keďže tento fond bol e, vytvorený pre iné účely, e, je tento fond, alebo tieto fondy sú naozaj tie správne na to, aby sme riešili krízu, utečeneckú krízu? Nemali by sa využiť skôr prostriedky, ktoré neboli využité z rozpočtu. Som naozaj veľmi rada, že tu vidím aj ľudí z výboru Regio a myslím si, že takto by tá výmena názorov mohla byť produktívnejšia a keď budem mať nejaké ďalšie otázky, tak ich položím neskôr. Ďakujem. Frau Kommissarin, bitte. pentru aceste întrebări în legătură cu uh, recomandările specifice de țară. Ďakujem za otázku. Pokiaľ ide o správu Dvora auditorov, náš program odpoveda na 160 špecifických odporúčení, pokiaľ ide o financovanie výskumu, vzdelávania, verejná správa, ale sú tam aj ďalšie typy odporúčaní, ktoré nesúvisia s našimi fondami a napríklad súvisí to s reformou dôchodkového systému alebo so zdravotníckým systémom, zníženie deficitu v rozpočte. A tieto súvisia len s vnútornými reformami členských štátov, ale chcem vás ubezpečiť, že Európska komisia monitoruje špecifické odporúčania pre každú krajinu e, podľa európskeho semestra a vyhodnocuje e, pôsobenie týchto odporúčení a plnenie týchto odporúčení krajinu od krajiny. Pokiaľ ide o Európsky fond pre regionálny rozvoj a kohezný fond tiež, pokiaľ ide o systém monitorovania Európskej komisie, môžem vás ubezpečiť, že e, sme znepokojení tými e, vysokými ciframi 40 e, je naozaj vysoké číslo. Keby sa to robilo ako tak v tej prvej úrovni kontroly, systém zdieľanej kontroly a zodpovednosti môžu byť účinné jedine vtedy, keď národné orgány vyvinú potrebné úsilie, aby využili všetky údaje, ktoré majú k dispozícii alebo ktoré by mali mať k dispozícii. DG Regio ponúkol tomuto výboru správu, kde sa informuje o kvality riadenia kontroly členských štátov a tiež sa to robilo aj na základe vašich odporúčaní vychádzajúcich e, e, odporúčaní pri udelovaní absolutória. Žiadala sa lepšia kontrola. Tak ako to hovoria aj výsledky auditov, naša aktivita by sa mala sústrediť predovšetkým na zjednodušenejšie a jasnejšie pravidlá kontroly, aby národné kontrolné orgány robili svoju kontrolu účinne vychádzajúc e, z rešpektovania e, pravidiel EU, ale ako som už povedala, máme aj korektívne a preventívne opatrenia, pokiaľ ide o overovanie na úrovni členských štátov. Do roku 2010 sme urobili 108 auditov predovšetkým na správu programov s, vysok, s vysokým rizikom, keď hovoríme alebo keď sa nám keď nájdeme e, vážne chyby, žiadame konkrétne správy, opravné opatrenia a tiež žiadame o návrat finančných prostriedkov. E, chceme vylepšiť e, pôsobenie týchto projektov, ale všetko, čo ste povedali, súvisí s administratívnou kapacitou členských štátov Áno, existujú aj opatrenia výmeny dobrých skúseností a na obdobie rokov 2014-2020 vychádzajú zo skúseností z minulého obdobia. Chceme ísť cestou opravných opatrení. Samozrejme, nejde tu o nejakú výhovorku, keď používame e, koncept vzdielanej zodpovednosti, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme aj vy, my vyslali správne posolstvo členským štátom, aby oni jasne vedeli, ako môžu vylepšiť ich kontrolný systém a aby sa zabránilo tomu, aby sme sa nedostali do takýchto zlých eh, čísel a situácie. K ďalším nástrojom ktorými sa snažíme aplikovať kontrolu v budúcom programovacom období, je program Arachne, ktorý má zbierať údaje, tak ako ich získala Európska komisia My ich dávame k dispozícii členských štátov a tešíme sa, že mnohé členské štáty eh, povedali a rozhodli sa, že budú príjmať, aplikovať tento systém. Ide o údaje, ktoré slúžia pre opatrenia na boj proti podvodom a tento systém je podľa mňa veľmi dôležitý a je tiež dôležité, aby členské štáty ho prijali. Pokiaľ ide o utečeneckú krízu, samozrejme je to prioritou Európskej komisie, tak ako to vyplýva zo všetkých prejavov predsedu Junckera. Kohezná politika je E, integrálnou súčasťou nášho programu a pre imigráciu sú potrebné dostatočné finančné fondy, aby sme krátko, strednodobo aj dlhodobo e, riešili túto problematiku, či už umiestnenie, možnosti ubytovania, vzdelávania, uplatnenie na pracovnom trhu a tak ďalej, sociálne investície v oblasti zdravotníctva, vzdelania, školstva Samozrejme, potrebujeme aj iné opatrenia sociálnej integrácie využitím Európskeho sociálneho fondu a my sme otvorení všetkým návrhom, pretože vieme, že keď sa minulý rok operatívny projekt schvaloval, ešte nebol tento obrovský tlak utečencov a v nedávnom oznámení Európskej komisie k utečencom sa žiadalo od členských štátov, aby naliehavo analyzovali spôsob, ako využiť štrukturálne fondy a programy, programy s nimi súvisiace a navrhuje sa určitá zmena, hlavne v podpore opatrení pre utečencov. Ja som v tomto zmysle zaslala list 28 ministrom členských štátov, aby naliehavo vyhodnotili existujúce e, výzvy a aby navrhli eventuálne zmeny programu. Taliansko napríklad na obdobie 2007-2013 naprogramovalo 220 miliónov eur na naliehavé opatrenia Slovinsko, Chorvátsko, majú úmysel využiť všetky fendy, fondy, ktoré ostali z minulého obdobia práve na tento cieľ Taliansko a Grécko na nové obdobie 2014-2020 identifikovali tiež špecifické opatrenia pre imigráciu v našich programoch. Rada by som zdôraznila, že program regionálneho rozvoja sa využil aj inými členskými štátmi, ako je Francúzsko, Holandsko, Nemecko. Aj v minulom eh, eh, programovacom období v rámci nášho všeobecného boja proti chudobe a ja osobne som navštívila Nemecko, kde som bola vo vzdelávacom centre, ktoré ponúka konzultačné a zdravotné služby pre rodiny utečencov za podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bolo to približne 2,3 milióna eur, ktoré prišli z tohto fondu a dáme, dávame k dispozícii členských štátov aj možnosť využívať aj tieto európske fondy na tento cieľ a podporujeme a vyzývame ich, aby maximálne využili uh, tieto fondy, hlavne eh, Fond pre masívnu imigráciu, sociálny fond, eh, všetky ďalšie nástroje, aby mohli členské štáty čeliť eh, tejto významnej výzve, ktorou je konfrontovaná EÚ. Pokiaľ ide o zjednodušenie, je to otázka, ktorá sa vyskytuje vo všetkých diskusiách. Prednedávnom som navštívila 22 členských štátov vo všetkých úrovniach a existuje všeobecná žiadosť a stiažnosť, že regionálna politika sa stala príliš zložitou a sú to predovšetky malé a stredné podniky, ktoré už nechcú využívať naše fondy, pretože postup prístupu k týmto fondom je nesmierne zložitý, veľmi byrokratický a ten postup, celý proces je veľmi dlhý. A ako hovoril pán Balko, ide o to, aby sme zjednodušili postupy, verejné obstarávanie. Vypracovali sme akési usmernenia, zaslali sme to minulý týždeň a ja dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť toto zjednodušenie hlavne pre poberateľov fondov, pokiaľ ide o kontroly ex ante vo verejnom zaobstarávaní. Očakávame, e, že to bude podpora pre členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia pre kvalitné programy. Sme si vedomi, že v predchádzajúcom programovacom období neexistoval neexistovalo nariadenie s takýmito kontrolnými opatreniami ex ante, pre kontroly ex ante a členské štáty si musia uvedomiť, že musia zabrániť akýsi gold plating, teda že by sa dodávali ešte nejaké dodatočné podmienky, ktoré nie nevyhnutne sú pridanou hodnotou pre programy. Sú to programy, ktoré potrebujú 30 či 40 firiem bez toho, že by tu bola nejaká žiadosť či povinnosť zo strany EÚ a my musíme teda pracovať na to v spolupráci e, s členskými štátmi, aby sme spoločne tieto postupy zjednodušili a budúci rok určite na začiatku táto e, skupina, ktorá bola vytvorená v lete a ktorá sa sústreďuje na zjednodušovanie administratívnych postupov tak som presvedčená, že na základe výsledkov ich odporúčaní sa budeme môcť spoločne rozhodnúť aj na politickej úrovni pri príležitosti revízie VFR budeme môcť začleniť prvky a zjednodušenia, alebo uvidíme, či budeme musieť počkať na nové nariadenie roku 2017, ale na to je potrebné politické rozhodnutie, ktoré musí padnúť medzi tromi inštitúciami, parlamentom, komisiou aj radou. Pani komisárka, ja by som sa chcela dotknúť jednej témy, o ktorých sa ešte e, nehovorila pani spravodajkyňa Pán Balko takisto hovoril, je tu otázka štruktúrnych fondov a štátnej pomoci. A keď e, z 42 e, programoch z, to, to je jedna štvrtina, keď e, vlastne je to štátna pomoc. Vlastne keď ne, neboli, ne, neboli dostačujúca tá kontrola a tak nebolo to vlastne odpozorované, tak v podstate vlastne tvoríme e, určitú časť, nechcem, ktorú nechceme ponechať eh, nepo, všimnuté, ale vlastne my týmto vlastne ničíme vnútorný trh tým, že vlastne tu sa používajú tieto fondy a myslím si, že to je nedobré. A čo sa vlastne stalo a prečo vlastne tie e, to je desk komisie vlastne toto nezistil vlastne už v roku 2013 a to je v podstate tá najdôležitejšia vec, ktorú tu máme, ten spoločný trh a týmto sa marí e, spoločný trh. A môžete nám povedať, že čo sa bude diať, aby e, sme to nejako napravili. Ďakujem opred za vašu odpoveď. Mulțumesc. Uh, știți foarte bine că Kurta. Ďakujem. Dvor auditorov robí akúsi fotografiu e, stavu vývoja projektu a my potom musíme urobiť potrebné korektúry a úpravy. A potrebujeme aplikovať korektívne opatrenia a členské štáty prídu o financie, keď nebudú aplikovať potrebné opatrenia. Keďže vy ste spomenuli tento problém, pokiaľ ide o chybovosť a väčšina problémov sa týka verejných zákazok, verejného obstarovania, obstarovania štátnej pomoci. Teraz v tejto oblasti vypracovávame akčný plán s členskými štátmi a ruka ruke s nimi E, budeme kontrolovať, akým spôsobom tento akčný plán bude pôsobiť. Je to veľkou zodpovednosťou nielen Európskej komisie, ale aj pre členské štáty a pre e, kontrolné orgány. Ďalším na zozname rečníkov je pán kolega Celer za EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Ďakujem takisto aj pánovi Balkovi z Dvora auditorov za analýzu. Už chybovosť to je jedna vec a druhá vec, ktorá nás vo výbore pre regióny zaujíma, je, ako to celé pôjde ďalej v rámci vnútornej štruktúry koheznej politiky a regionálnej politiky a štruktúrnych fondov, pretože my sme už povedali, že v rokoch 2014, ale už aj teraz 2015, komisárka povedala, že e, máme určitý čas do marca 2017, že tu vlastne je ešte hm, množstvo e, projektov, ktoré sú tu ešte zo staršie, zo predchádzajúceho obdobia, ktoré treba ešte e, zaplatiť, e, pričom chceme presadzovať nové operačné programy a ten nový nástroj e, partnerstvo mal byť dohodnutý s členskými štátmi a to už sa vlastne malo všetko udiať. Čiže teraz tu na jednej strane hovoríme, pritom vlastne v podstate do veľkej miery, tak ako predtým, členské štáty musia ešte sú sa zanepraznené s, e, s dokončením starých programov a projektov. A teraz pokiaľ ide nové projekty, tam sa ešte nič nedeje, ešte sa ani do toho, k tomu nedostali. No a teraz keď sa pozriem na budúcnosť, neviem, 2000 2016, táto doba vlastne by mala byť do roku 2020, takže v rokoch 2016 budeme ešte stále vlastne vo fáze príprav na nové obdobie, ktoré vlastne už bude tretí rok bežať. Čiže to, to, to, ten, ten časový posun, ktorý je medzi realizáciou projektov a kontinuitou a potom tie nové ciele, nové projekty, nové požiadavky, um, tak toto je všetko sa len ako si zhoršuje táto situácia a pokiaľ ide o potom zjednodušenie, tak ako už stále chceme e, to všetko zjednodušiť, ale ako sa to celé má udiať nie sú tu žiadne návrhy. Konkrétne je síce pracovná skupina na vysokej úrovni, ktorá, e, na to, ktorá má ale pracovať e, e, asi za obdobie 3 rokov a aktuálne nám ale však nič nepomáha, aby sme čo najskôr dosli k nejakým výsledkom. Tie možno budú až keď už budeme v fáze pripravovať strednodobú revíziu e, viacročného finančného rámca a budeme celkovo bilancovať štruktúrnu politiku. Takže si myslím, že v tejto fáze, keď e, by sme si to chceli všetko všeobecne premyslieť, e, že či tie doterajšie opatrenia naozaj splnili svoj účel k cieľu a potom je tu aj množstvo rôznych veľa príkladov, kde dvor auditorov povedal, alebo pokiaľ ide o tú orientáciu na, alebo posudzovanie podľa e, splnenia cieľov a výkonnosti. Samozrejme, keď som ja, keď ja mám nejaký cieľ, chcem napríklad prispieť zlepšeniu životného prostredia, to je jasné, všetko musí byť e, správne vyúčtované, pre všetky modality musia byť splnené aj tendra a podobne, ale keď sa napokon povie, že napokon toto nie je e, lacná záležitosť, tak potom tí, ktorí sa vlastne na tom zúčastnili, vlastne tí e, nemôžu byť e, e, využití, pretože nie sú dostatočné kapacity alebo príliš veľké kapacity sa, mali, sa plánovali pre potreby a podobne nie sú jednoducho. Tak neviem, chcem sa spýtať, že ako, ako, ako s týmto keď niekto chce budovať niečo, čo vonkoncom nie je potrebné a podobne. Takže my budeme musieť eh, mať eh, diskusiu a Myslím si, že tie príklady, ktoré nám poskytol dvor auditorov, tie sú veľmi e, vhodné. E, takisto aj akým spôsobom sa vyhľadávali projekty, často splňajú formálne všetky požiadavky, ale napokon sú peniaze využité na projekty z hľadiska svojho účelu či využitia nesplnia ten účel, na ktorý boli vlastne pôvodne určené. Ďakujem pekne teraz pani komisárka. Ďakujem za túto otázku. Dáva mi možnosť hovoriť o situácii programov na obdobie 2014 až 2020 a tiež obdobie prípravy nového programovacieho obdobia. Zároveň sa to prekrýva s uzatváraním programov z minulého programovacieho obdobia 2007-2013 a zdôrazňujeme, že toto je rozhodujúci rok, v ktorom sa musí urobiť toto dvojité úsilie z nášho hľadiska prípade prijímania nového nariadenia spoluzákonodárcovia zaznamenali určité pokroky, pretože všetky operatívne programy sa prijali. Členským štátom, v niektorých členských štátoch je určité oneskorenie, to je vážny problém pri e, stanovovaní e, riadiacich orgánov programov a to je naliajhavá otázka jasne menovať, stanoviť tých, ktorí sú zodpovední za riadenie a ktorí sú zodpovední za certifikáciu programov. Ale je to mimo našej kontroly, pretože je to v 100% zodpovednosti členských štátov, ale vypracovali sme kritéria, na základe ktorých by sa mali menovať e, tieto orgány. A menovanie týchto riadiacich orgánov to je prvý konkrétny krok ktorý by zabezpečil, že systém riadenia a kontroly na toto programovacie obdobie 2014-2020 bude správne fungovať. V každom prípade by som rada zdôraznila, aký je dôležitý tento prvý krok vytvorenia týchto riadiacich orgánov a členské štáty nemôžu žiadať o vyplatenie financií z programov alebo robiť, dostať preplatenie, ak nám neoznámia menovanie zodpovedných orgánov pre riadenia pre certifikáciu programov. To pre nás znamená, že už sme naprogramovali audit, aby sme zabránili riziku, že prvé platby by sa nezrealizovali správne a aby sme teda kontrolovali priebeh tých prvých programov. Spustenie všetkých procesov prináša aj reštrukturalizáciu kritérií, kritérií výbery, výberu pre projekty. Mm, je pravda, že v tejto etape máme isté oneskorenie a sú aj výdavky z predchádzajúceho obdobia, e, ktoré sa budú realizovať ešte v tomto období. Určite celá táto diskusia je veľmi pozitívne, pozitívna, ako som už povedala. Budeme sa snažiť o zjednodušenie celého procesu a nechceme spochybňovať regulérnosť či pravidelnosť a správnosť vynakladania výdavkov, ale vidíme aj množstvo problémov, snažíme sa im čeliť. Na konci minulého programovacieho obdobia sme boli znepokojení vzhľadom na tlak na zlepšenie absorpčnej kapacity. Toto je dôležitý problém. orgány nestanovujú to, či si majú zadefinovať nejaký konkrétny cieľ my vychádzame z toho, že je potrebná vždy tá pridaná hodnota a je to určité riziko, že by sa vybrali e, jednoduchšie projekty či programy, ale nebudú mať väčší ekonomický dopad. Ale v DG Regio sme veľmi rozhodní a zvorazňujeme potrebu mať ambiciózne ciele, tak ako sa zadefinovali v operatívnych programoch. Prebiehajú vyhodnocovacie projekty, e, vyhodnocovacie postupy aj na nové programovacie obdobie. DG Regio sa zreorganizovalo, aby zabezpečilo lepší modus operandi. A ako spomenul aj pán Zeller, je potrebný čas, aby sme overili, či nové pravidla prinášajú výsledky. Samozrejme, že Reforma sa nemôže robiť zo dňa na deň a viditeľné výsledky neuvidíme skôr než v roku 2016. a potom sa prejavia jasnejšie v roku 2017. 25 um, projektov nedosahuje nejaký politický cieľ, ak sedia čísla dvora auditorov. To je zaujímavé. A teraz tu máme kolegu Vogena. A chcel by som sa poďakovať pani komisárke za to, že prišla na dnešné zasadnutie. Viem, že e, jej robí chybovosť veľké starosti ako nám všetkým. A hovoril som o tom aj s kolegami e, z DG Regi dnes. Ale vieme, že po roku 2020 kohezná e, politika v bude pomaly ustúpať, preto je dôležité, aby sme e, mali túto chybovú správnu. Mám tu niekoľko poznámok. Kedykoľvek ideme do regionov, do členských štátov alebo kedykoľvek ideme pozrieť e, projekty, ako výbor pre kontrolu rozpočtu, e, vždy sa hovorí o tom, že je potrebné ďalšie zjednodušenie. Viacerí kolegovia to dnes spomínali. Preto si myslím, že sme naozaj veľmi radi, že vy ste vytvorili túto skupinu na vysokej úrovni, aby skúmala otázku zjednodušenia, ale nie som si istý, či dostaneme nejakú spätnú väzbu od tejto skupiny do Európskeho parlamentu. Bolo by dôležité, aby sme čo najskôr získali túto spätnú väzbu nie len v tomto výbore pre rozpočet a kontrolu rozpočtu, ale aj e, vo výbore pre regionálny rozvoj, aby sme videli, čo sa dá ešte urobiť, aby sme e, všetko ešte viac zjednodušili. Pokiaľ ide o zjednodušenie, je to ešte aj veľká otázka a to je verejné obstarávanie. Vidíme takmer každý rok, že 50 chýb e, súvisí práve s verejným obstarávaním. Takže vidíme tu nejaké iniciatívy, občas spomenuli ste nové usmernenia, a moja otázka je, aké ďalšie praktické opatrenia možno ešte urobiť v oblasti verejného obstarávania, aby sme znížili tú chybovosť? Je to niečo, čo môžu urobiť samotné členské štáty, alebo možno by sme na rade mohli hovoriť o tomto probléme, pretože vidíme eh, tieto chyby, ktoré súvisia s verejným obstarávaním a zdá sa, že e, z roka na rok sa toto číslo neznižuje. A pokiaľ ide o samotné členské štáty, vidíme každý rok, že členské štáty majú informácie na to, aby odhalili a napravili chyby a keď sa dívam na čísla za rok 2014, tak tam sa hovorí, že keby členské štáty boli uh, urobili upatrenia na základe informácií, ktoré uh, mali uh, dispozícii, na základe informácií, ktoré mali dispozícii, tak tá chyba sa dala znížiť. Takže moja otázka je, prečo členské štáty nevyužívajú tieto informácie? Uh, to by bol obrovský rozdiel v chybovosti. Uh, veľmi by sa znižila. No a moja posledná poznámka uh, sa týka komunikácie. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby komunikácia prebiehala primerane. Je veľmi dôležité, aby ľudia uznali, akú úlohu zohráva kohezná politika. E, myslím si, že komunikácia v roku 2014 a predtým nebola vynikajúca. Máme tu hviezdy, v um, mnohých členských štátoch má naozaj hviezdy, ktoré dosahujú výborné výsledky. Vidíme tam modrú uh, plaketu, uh, ktorá hovorí práve o tom, že toto boli výborné projekty, ale musíme poukazovať na to, že uh, tieto projekty sú financované z Európskej únie a musíme lepšie komunikovať ľuďom, že takéto projekty existujú a aké finančné prostriedky boli venované týmto projektom. A pani komisárka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Skôr ako zodpoviem vaše otázky, chcela by som pani Gresle hovoriť o výsledkoch. Hovorilo sa o 186 overených e, projektoch samozrejme nie všetky splnili svoj cieľ, ale 90 prinieslo výsledky. Iba 3 z tých 186 projektov nedosiahol ani jeden z cieľov a dvor auditorov ich označil ako stratené peniaze. Ale v novom období budeme schopní včas poznať e, takéto prípady. Teraz o zjednodušení. Už sme o tom hovorili. Už sme hovorili o tých zjednodušených nákladoch. Máme túto možnosť. A aj správy dvora auditorov, aj vnútorné audity a kontroly ukázali, že to bolo dobré a že to zaťaženie sa znížilo. Tým sa znižuje aj chybovosť a takto financované operácie, to sa týka predovšetkým eh, dopravnej infraštruktúry, sú lepšie, ale um, na tieto účely nemožno využívať tieto prostriedky v období 2014 až 2020. Tieto prostriedky treba využiť tam, kde sa to dá, vo výskume, vývoji. Už pani komisárka Dyson povedala, že Európska komisia zorganizovala niekoľko školení v členských štátoch. E, pokiaľ ide o štátnu pomoc a verejné obstarávanie, tam sa už zjednodušili pravidla, zákonodárstvo sa zlepšilo a môžem aj odporúčať, aby ste tu pozvali pána Sima Kalasa. On vedie túto skupinu a môžem vám sám predstaviť tieto výsledky. Je to samostatná skupina expertov. Oni vidia tie problémy priamo na mieste a chystajú na ďalší rok e, spoločné zasadnutie. Zlepšili sme chybovosť, pokiaľ ide o verejné obstarávanie. To nesúvisí bezpodmienečne s koheznou politikou, ale týka sa to všetkých výdavkov Európskej únie a sľubujem vám, že tento problém sledujeme veľmi pozorne. Už sme urobili isté opatrenia, aby sme znížili chybovosť. Vaša vlastná komisia minulého roku, eh, pardon, váš vlastný výbor eh, minulého roku hovoril o zlepšení a prišli s mnohými odporúčaniami. Berieme tieto odporúčania vážne. Minulý týždeň sme eh, vydali eh, tento dokument, sú to odporúčania pre členské štáty. Je to eh, môj projekt a projekt pani komisárky Mienkovskej. A takisto sme pripravili zoznam pre riadiace orgány. Máme výmenné programy medzi riadiacimi orgánmi v členských štátoch. Ide o pakt integrity. My sme vytvorili tento nástroj, aby sme spoznali chyby a dúfame, že všetky členské štáty využijú tento nástroj, aby sa systémy zlepšili. Zároveň sa domnievam, pán Von, že musíme ukazovať aj pozitívne príklady, pozitívne príklady tejto politiky. V mnohých členských štátoch je to hlavný zdroj investícií. V Portugalsku je to napríklad viac ako 70 investícií. V Grécku a východnej Európe je to tiež eh, vysoké číslo. Tak ako som už povedala, Domnievam sa, že na tejto platforme na domovskej stránke môžeme nájsť informácie o každej krajine, o každom regióne podľa typu projektu, podľa témy. Sú tam veľké projekty aj malé projekty. Prosím sa, takýchto projektov sa snažíme ukázať ktoré e, projekty fungujú správne, podporujeme originálne projekty, pôvodné projekty a dúfame, že budú pozitívnym príkladom aj pre iné regióny. Teraz som hovorila o, o tých modrých plaketách e, a o hviezdách. E, v posledných rokoch som sa naučila, že tieto pozitívne príklady sú často dôležitejšie než samotné finančné prostriedky. Domnievam sa, že krajiny, ktoré už dlhšie využívajú tieto finančné prostriedky, majú isté skúsenosti a je dôležité ďalej e, posúvať tieto skúsenosti, aby aj iní e, mohli z toho ťažiť. Aj tie členské štáty, ktoré nemajú vždy inovatívne projekty. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. aby sme tu pozvali eh, bývalého komisára Kalasa, tak to bol dobrý nápad. Eh, pán Kalas tu bol 10 rokov, potom musel odísť z komisie a naozaj mal dobré nápady na zjednodušenie a mnohé z nich sa potom realizovali. Teraz tu mám za liberál pana kolegu Aliho. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар Крецо, <clears throat> уважаеми представители на Сметната палата, господин Балко, Ďakujem pekne, pani e, komisárka, ďakujem pekne, pán e, Balko. Srdečne ďakujem za prezentácie, e, predovšetkým za informácie o šiestej kapitole správy. Ďakujem aj pani komisárke Dostali sme veľmi veľa informácií aj e, v písomnej podobe. Ale všetky tie informácie, ktoré sme dostali, prinášajú aj celý rad otázok. A sú to nasledujúce otázky. V roku 2014 sme zistili, že kohezná politika z pohľadu dvora auditorov predsa len eh, mala vysokú mieru chýb. Vysokú chybu 5,7 a tá chybavosť eh, súvisí aj s verejným obstarávaním. A sú aj národné plány členských štátov, ktoré vlastne nezodpovedajú predpisom. E, preto by som sa chcel opýtať pani komisárky, aké opatrenia predpokladá komisia na podporu členských štátov, ktoré majú vysokú chybovosť, aby ďalšom programovacom období boli odstranené chyby, ktoré oslabujú celý systém. Tak, aby nedochádzalo k pozastaveniu plade. Existujú aj prípady, kde nejde iba o triviálne chyby, ale je tu aj veľa vecí, ktoré sa zlepšili. To nemožno nikomu uprieť. Je to tak uvedené aj v správe Dvora auditorov a v písomných odpovediach pani komisárky. A komisia by chcela uplatniť tzv. pakt integrity, v tomto pakte sú dohody, ktoré súvisia alebo budú mať účinok na fondy Európskej únie. Mohli by ste nám povedať niečo viac o tomto pakte integrity? A pani Kretu, ako aj pani Georgieva, hovoríte o rozpočte orientovanom na výsledky. Preto by som sa chcel opýtať, aké výsledky sa dosiahli cez štrukturálne fondy a kohezný fond. Boli tieto výsledky správne prezentované občanom? Ťažili z toho nejakým spôsobom občania? Mali z toho nejaký osoch? Existuje databáza generálne riaditeľstva REGI, máme tzv. otvorené dni, existujú rôzne vyznamenania, hviezdy, plakety a tak ďalej. Ale stačí to? To je tá otázka. Možno iba na základe takýchto významenaní presvedčiť občanov Európskej únie, že sme urobili správnu vec a zjednodušenie postupov. To je podľa mňa najdôležitejšie, pretože problémy súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov EÚ vychádzajú z toho, že ľudia nepochopili predpisy nevedia, čo sú prípustné náklady a tie chyby súvisiace s prípustnými alebo nepripustnými nákladmi by sa dali odstrániť, keby sa to bolo ľuďom vysvetlilo zrozumiteľným jazykom. Takže Najprv by sme mali myslieť na konkrétne opatrenia. Momentálne sa nachádzame na Prahu dvoch rokov. Už sme takmer v roku 2016. Rok 2015 sa končí. A ešte vždy nemáme programy, ktoré by začali. Takže vlastne teraz hovoríme o programovacom období 2014 až 2020, ale toto obdobie je vlastne o mnoho kratšie pretože medzi tým sme už dostali na koniec roka 2015 a čo skoro začne rok 2016. Vidíte tam nejakú možnosť preverenia e, celého ročného plánu alebo e, prispôsobenia toho programovacieho obdobia 2014-2020 za týchto okolností? A teraz e, pani Seller, potom pani komisárka. Ako mám spus, mai multe rânduri sunt acord că... Ako ste správne povedali, tá chybovosť je stále ešte veľmi vysoká a aby sme ju znížili, Musíme vyvinúť spoločné úsilie Európska komisia, ale predovšetkým členské štáty, pretože viete veľmi dobre, že 100% pôsobenie a účasť členských štátov na projektoch, takže sú to predovšetkým členské štáty, ktoré musia robiť overenia a veľmi prísne a efektívne kontroly ako hovorila aj spravodajkyňa, tá 40-percentná chybovosť, to by sa, tomu by sa zabranilo, keby e, sme mali naozaj prísne kontroly v členských štátoch na tej prvej úrovni, keď sa hovorilo o vylepšení chybovosti v oblasti verejného zaobstárávania. O tom som už hovorila, tak ak dovolíte, nebudem to opakovať. ešte k pracovnej skupine Task Force na vylepšenie pôsobenia. V niektorých členských štátoch sme zaznamenali veľmi nízku absorpčnú kapacitu, ktorá bola veľmi vzdialená od cieľov stanovených na e, rok a v roku 2014. A preto sme prijali rozhodnutie vytvoriť pracovnú, skupina, pracovnú skupinu e, pre Bulharsko, Rumunsko, Česko, Taliansko, Slovensko, Maďarsko a tak ďalej. Teda pre tie krajiny, ktoré mali najväčšie oneskorenie v absorpčnej kapacite a vypracovali sa špecifické operatívne programy pre nich, ktoré teraz prebiehajú. A už máme stretnutia stret- a výsledky a stretnutia, ktoré sa zrealizovali medzi riadiacimi orgánmi, aby sa urýchlila absorpcia financií a realizácia projektov. v niektorých krajinách došlo k zniženiu mobilizácie eh, fondov na obdobie 2015, roka 2015 narastla absorpčná schopnosť v niektorých krajinách o 80 Napríklad v prípade Grécka by som rada poďakovala Európskemu parlamentu, ktorý e, schválil opatrenia špecifického charakteru pre Grécko a akčné plány pre tieto krajiny majú urýchliť absorpčnú kapacitu so stretnutiami, ktoré som mala s ministrami, tak som sa sústredila na kohezný fond eh, v rámci Európskej rady pre všeobecné záležitosti asi pred dvomi týždňami to bolo. Ale v žiadnom prípade nechceme ohroziť princíp kvality a prísnosti kontrol pri výdavkoch. Cieľom pracovnej skupiny je priniesť na politickú úroveň problém absorpčnej kapacity členských štátov, pretože v mnohých členských štátoch sú problémy s tým, ako sa koordinujú jednotlivé ministerstva, ako spolupracujú a prišli sme s iniciatívou, ktorá priniesla výsledky a budeme aj naďalej pokračovať v tom, aby sme pomohli pri pôsobení a pri vytváraní kvalitných eh, projektov na programovacie obdobie 2014-2020. Spomenuli ste problém podvodov. Dvor auditorov hovorí o 0,7 o, 6, e, o takmer 6 e, Takže to hovorí, že mm, časť fondov, tak ako boli vyplatené členským štátom, nemali byť, že došlo e, teda k nejakým chybám a podvodom. Určite Európska komisia má nulovú toleranciu pre korupciu a podvody a E, služby DG Regio úzko spolupracujú s ďalšími orgánmi. Vy ste spomenuli Transparency International. My spolupracujeme s OLAFom, s členskými štátmi, aby sme konali čím skôr boj proti podvodom. Rada by som upresnila, že Irregulárnosti nie vždy znamenajú podvody, ale irregulárna situácia znamená, že niečo e, sa realizuje nie vždy v zmysle e, predpisov. Takže to nevždy odpoveda definícii podvodu alebo zneužívaniu peňazí. A tieto irregulárne situácie nevždy majú negatívny dopad na výsledky a realizáciu projektu. Na rozdiel od podvodu tam sa hovorí o 0,5 ročných platieb. v zmysle kontrol, ktoré sa urobili v členských štátoch. Toto sú údaje, ktoré máme. Prijali sme významné opatrenia v boj proti podvodom na nové programovacie obdobie. Členské štáty musia špecifikovať vo svojich operatívnych programoch jasné opatrenia na boj proti podvodom. To je nová povinnosť v tomto nariadení a podporujeme členské štáty v tom, aby podporili detailný, detailný manuál, kde budú zadefinované presné opatrenia boja proti podvodom. V riadení vy, zorganizovali sme prípravné stretnutie boja proti podvodom aj seminár, ktorý mal za cieľ rozširovať potrebné informácie 15 členských štátov bolo vybraných, kde sa hovorilo o určitom nedostatku transparentnosti. K verejným verejnému zaobstárávaniu. Ako som už hovorila, spolupracujeme s členskými štátmi z Amnesty International, aby sa vypracoval pakt integrity, o ktorý ste už spomenuli. Väčšia spolupráca s verejnou správou, aby bola väčšia miera uvedomenia si a zodpovednosti Kontrola je skutočným nástrojom boja proti korupcii, proti podvodom. Ako som už povedala, spolupracujeme s OLAFom, členskými štátmi a snažíme sa bojovať proti tomuto fenoménu. Hovoríme o 0,5 ale jednoducho tento fenomén by vôbec nemal v európskych fondoch existovať, keď um, sú určené na to, aby vylepšili život európskych občanov. Ak som niečo vynechala, tak mi ešte dajte vedieť. Eh, eh, predsedajúca, mám tu teda ešte ďalších 6 rečníkov na zozname a budem musieť eh, vás obmedniť na dve minúty, aby sme to všetko stihli. Dám po troch naraz kolegov, potom priestor pani komisárka odpovedať a potom tých posledných troch pán kolega Novakov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja si myslím, že v rámci predchádzajúceho v záver predchádzajúceho programovacieho obdobia, aby sme konečne mali urobiť závery a e, zhrnúť pozitívne a negatívne skúsenosti. Tak, tak aby sme vedeli, že kde došlo ku chybám, aby sme ich neopakovali. Takisto je dôležité aj vidieť, že kde sú výsledky, alebo aké sú výsledky investícií pretože pre každého príjemcu je dôležité, aby mal aj záruku toho, že keď už sa chvália e, platby, tak sa vykonajú aj audity a že celý projekt bude schválený a všetky platby budú certifikované aby už potom sa neotvárali opäť nejaké ďalšie e, problémy, respektíve aby sa tu neotvárali ďalšie nové e, podmienky alebo no, e, audity a podobne. Tak som sa chcel spýtať, či existuje či existuje nejaký príklad, kedy Európska komisia vykonala sekundárne audity na subjekt, ktorý už bol auditovaný aj certifikovaný Existuje takisto prípad, kedy došlo k zmene e, nariadenia a bolo implementované retroaktívne a v tomto dôsledku došlo k určitej finančnej náprave alebo finančnej korekcii, respektíve bolo finančné nariadenie, prinieslo nové predpisy pre príjemcu. A pre mňa je veľmi dôležité, aspoň môj stanovisko je také, že kontrolný mechanizmus by nemal vytvárať e, doplňujúce sú záťaž pre príjemcov, ale mal by im pomôcť e, zlepšiť e, svoju výkonnosť, pokiaľ ide o využívanie európskych prostriedkov. Ďakujem pekne. Teraz pani kolegyňa Konstanc Krell. Nech sa páči, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tak ako viete, nie som členkom vo výbore e, pre kontrolu, ale som vo výbore pre regionálnu politiku viac ako 10 rokov a bola, spracovala som tam aj s pánom Fagnistorojom pre všeobecnom nariadení. No už e, podľa mňa jasne, že je chybovosť príliš vysoká, to netreba nejako o tom diskutovať, len otázka je, že čo máme robiť, aby sa to zlepšilo a myslím si, že tu je taký ten základný problém, že na jednej strane členské štáty dostatočne neberú svoju zodpovednosť vážne, to je aj čiastočne dôvodom, prečo došlo k takej vysokej e, chybovosti, ale e, na druhej strane je to do, sú to domáce chyby, takže aj e, tvor, ktorý povedal, že otázka, otázka e, po, pomoci je tak isto dôvodom týchto chýb, ale na druhej strane nepodarilo sa nám s komisiou dosiahnuť e, tú, tú podporu na národnej úrovni a otázka pravidiel štátnej pomoci na vnútornom trhu musia byť akosi kompatibilné tie tieto ustanovenia, pretože zdá sa, že v niektorých regiónoch sú úplne rôzne predpisy, ktoré sa týkajú potvoria štátnej pomoci. A myslím si, že tá, to nebezpečenstvo, ktoré, vznik, chyb, ktoré týmto vznikajú, nuž napríklad v prípade politiky koheznej politiky môžeme napríklad prijímať eh, príslušné ustanovenia, ale eh, tu keď sa snažíme sa veci zjednodušiť, ale potom tá možnosť, ktorá existuje prostredníctvom štruktúranej politiky a na národnej úrovni, jednoducho tieto dve veci musia byť kompatibilné. Ďalej, pokiaľ ide o zjednodušenie, eh, tak eh, zjednodušením cieľom by malo byť e, zlepšenie. Ja myslím si, že my sme sa snažili aj vyrokovať, aby boli veci jednoduchšie na nové programovacie obdobie, ale ja zatiaľ ešte neviem povedať, že či e, to naozaj je zlepšie zjednodušenie, pretože sa toto vlastne ešte ani vonkoncom nezačalo, ale e, už keď e, mnohí tu hovoria, že prakticky nič nebude jednoduché a tu máme aj vlastne expertnú komisiu a jednoducho mne, je, je treba zabezpečiť trošku dlhšie obdobie, aby tu sa nechali tým pravidlám určitý, určitý čas, e, aby mohli to dýchať a nie, aby sa neustále menili pravidlá. Ďakujem pekne teraz e, na dve minúty. Ďalšia pani kolegyňa Maletič. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Všetci sme sa zhodli na tom, že potrebujeme lepšie riadenie a kontrolný systém a zjednodušenie postupy a tak ďalej. A som veľmi rada, keď počujem od komisie, že pracujú v mnohých týchto oblastiach aj majú skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušenie lepšie implementáciu aj pre pravidlá štátnej pomoci a, štát, a e, vypisovanie verejných súťaží, verejného obstarávania a podobne. Tak všetko je fajn, ale napokon sa dopracujeme k stovkám strán rôznych vysvetlení odporúčaní, potom máme množstvo rôznych kontrol, auditov, interné audity, externé audity, vnútorné, medzinárodné, potom komisia, rady, dvor auditorov. Systém jednoducho je nadmerne zaťažený obrovským počtom kontrol, inšpekcií a rôznym výkladom eh, predpisov. A zároveň nám v podstate nám akoby chýbajú konkrétne, konkrétne dobré rady pre toho konečného príjemcu. Keď ja sa rozprávam s tými konečnými príjemcami, tak mi často povedia, že oni keď majú nejaký konkrétny problém a opýtajú sa riadiaci orgán vo, vo svojej krajine, tak nerostanú konkrétnu odpoveď a vysvetlenie. Vždy dostanú týchto 100 strán pravidiel, vysvetlení týchto pravidiel, ale oni na to nemajú čas ani kapacitu. Kto by cez to prešiel, to pre, e, prehryzol tým, aby to naozaj veľmi dobre pochopil a mohol to využiť. Takže myslím si, že mali by sme pracovať viac na tej preventívnej strane a nejakým spôsobom mať systém určitých expertov, ktoré by mohli tým pomôcť tým konečným príjemcom priamo a nie, aby sme im dali stovky strán rôznych vysvetlení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pani komisárka. Ďakujem pekne, budem sa snažiť odpovedať a nebudem opakovať to, čo som už povedala predtým, keď budem odpovedať na tieto tri otázky. Pokiaľ ide o uzavretie programov na predchádzajúce obdobie, pani eh, Novák viete veľmi dobre, žiadosť eh, na uzavretie mala byť, má byť predložená členskými štátmi do konca marca 2016 a my pomáhame členským štátom uzatvárať programy na základe usmerní a manuálov, ktoré sú v roku 2013. Tieto inštrukcie boli revidované a snažili sme sa v novom programovacom období poučiť z predchádzajúcich skúseností a chyb a z tých problémov, e, keď sa uzatváralo programovacie obdobie 2000-2006 a a tiež sme e, spojili všetky inštrukcie od riadiacich orgánov na základe špecifických seminárov o uzavretí projektov. Je dotazník e, od, od otázok a odpovedí a je disponibilný všetkým orgánom. Pani Maletič spomenula ďalší problém a síce Vysvetlenie tohto nariadenia je naozaj mm, dosť zložité. A je potrebné, aby riadiacie orgány mali takéto vysvetlenia k vnútorným procedúram a postupom. Musíme budovať dlhodobé projekty predchádzajúcemu programovaciemu obdobiu, tak sme urobili aj špecifické vyhodnotenie ex post. Tento balíček pokrýva takú problematiku ako MSP, finančné nástroje, doprava, životné prostredia, energetická účinnosť, kultúra, rozvoj cestovného ruchu, teritoriálna spolupráca. A to nám poskytne informácie o pôsobení koheznej politiky a pomôže nám aj v našom úsilí o zjednodušenie postupov a aj v revízii VFR. V prípravnom období programovacieho obdobia po roku 2020. Pokiaľ ide o dôveru v kontrolné orgány na národnej úrovni, určite viete, že spolupracujeme na základe princípu auditov a máme dôveru v národné kontrolné orgány. V novom programovacom období e, ten princíp jediného auditu budeme aplikovať naďalej, aby sa zbytočne nenásobili audity u poberateľov fondov Niektoré otázky sa navzájom prekrývajú, ale náš uzáver z toho vychádzame e, z práce kontrolných auditných orgánov. Hovoria, že 94 je pokrytých, teda nemyslím si, že by sme potrebovali viacej kontrol, ale potrebujeme kontroly, ktoré budú presnejšie, prísnejšie, aby sme zabránili e, vysokej chybovosti. A na tej prvej úrovni potom k otázke pani Krell máme určite nástroje na to, aby sme e, dávali pozor a dohliadali na aplikáciu e, rozpočtu EÚ, predovšetkým pokiaľ ide o neodôvodnené výdavky finančné korekcie sa neurobili len tak, ale musíme samozrejme dohliadať aj na neodôvodnené výdavky sme v neustálom kontakte s členskými štátmi, aby oni vylepšili ich systém kontroly a aby zabezpečili, že finančné prostriedky daňových poplatníkov sa využívajú správne a teda aby sa zabezpečil maximálny vplyv či dopad fondov k zjednodušeniu. Ako som už povedala, ten tento prístup, tento postup nepriniesie výsledky zo dňa na deň. Treba trocha počkať a k štátnej pomoci, o ktorej som už tiež hovorila, urobilo sa zjednodušenie a zaznamenáme zníženie prípadov, ktoré sa notifikujú komisii, ale určite nie všetko je dokonalé a pripravujeme manuál či usmernenia pre členské štáty. V marci roku 2015 sa prijal e, dokument a usmernenie a dúfame, že s publikáciou dobrých skúseností, o ktorých hovorili aj mnohí europoslanci, e, táto publikácia prinesie svoje výsledky. Je to akási výmena interpáres Máme 24 tisíc spolupracovníkov v 28 členských štátoch, ktorí pracujú na európskych fondoch a myslím, že musíme nájsť tie najflexibilnejšie spôsoby, ako zabezpečiť, aby títo spolupracovníci, ktorí pracujú s európskymi projektami, aby si navzájom vymeniali svoje najlepšie skúsenosti, ale my poskytujeme špecifickú pomoc prostredníctvom ex ante podmienenosti a máme tiež zoznam auditných orgánov a riadiacich orgánov a ich pôsobenie treba tiež vylepšiť. Stále k zjednodušeniu mnohí poberatelia sa stiažujú na to, že pravidlá sú veľmi zložité. Už predtým som povedala, je potrebný dialog medzi Európskym parlamentom a komisiou, aby sme zistili, do akej miery môžeme urobiť reformu, ktorá by pôsobila v tejto oblasti. Ak tu bude potrebná politická dohoda, tak ešte pred e, rokom 2017-18, teda pri príležitosti revízie VFR, pretože žiaľ, ako tu už bolo povedané, je tu problém. Teraz hovoríme o roku 2014, kedy sa hovorí o 100 percent výdavkov urobených v minulom programovacom období a budúci rok budeme hovoriť o roku 2015 a tých 100 percent sa bude odvalávať na rovnaké programovacie obdobie. Takže Európska komisia pred rokom 16-17, až vtedy budeme môcť hovoriť o nejakých konkrétnych výsledkoch z opatrení, ktoré sa práve prijali radou a parlamentom ako zákonodarcami. Ďakujem, to vôbec nie sú dobré správy pre nás. Kolega Pirinsky, dve minúty. You, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mám veľmi e, stručné otázky, dve veľmi stručné otázky pre komisiu. Prvá z nich. Mohli by ste upresniť, ako komisia pomôže členským štátom pri propagácii a implementácii implementovaných e, územných investícií a e, miestneho rozvoja a druhá otázka, ako DG Regio spolupracuje s Európskou investičnou bankou za účelom lepšej a úspešnejšej realizácie finančných nástrojov v súčasnom údoby, období pre účely koheznej politiky. A zaujímavá predovšetkým e, tá odpoveď na druhú otázku, e, pretože je tu také e, rozmýšľanie, že finančné nástroje a E i B nie sú na navzájom prepojené na ciele a zámery koheznej politiky. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? A pre všetky tie druhej otázke. Kolega Vali, bitte. Kolega Vali, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Ospravňujem sa za oneskorenie a som spokojný, e, že sa robia semináre a workshopy v členských štátom, aby sa vylepšilo programovanie a ja nastojím na tom, že je to potrebné aj pre Taliansko, pretože každé 2-3 týždne sa publikujú informácie o tom, že sa fondy nevyužívajú dostatočne napríklad pre dvoch, troch týždňov štrukturálne fondy, ktoré neboli dostatočne využité, tie regióny, ktoré nie sú schopné účinne programovať štrukturálne fondy programy určitého fondu, takže oni naozaj potrebujú takéto programy, pretože inak sa situácia nikdy nie zlepší. A k Taliansku tých 6 miliard, ktoré sme do 30. septembra mali absorbovať v e, minulom programovacom období, chcel by som vedieť, teraz keď už je takmer koniec roka, 31. december 2015, akým spôsobom je programovanie týchto fondov koherentná a či tam budú nejaké problémy. Ďakujem. Kolega Celler hat noch mal ums Wort gebeten, bitte. Kolega Celer ešte raz poprosil o slovo, ale stručne. Áno, hovoríme o zjednodušení, ale e, chcel by som vás varovať, že to nevyrieši všetky naše problémy. E, môžeme chybovosť významne znížiť keď modality eh, verejného obstarávania budú úplne jasné eh, v jednotlivých krajinách. To, čo napísal dvor auditorov, eh, jasne poukazuje na to, že tu neboli dodržané e, práve podmienky pre verejné obstarávanie. Ak tieto tendrové podmienky e, majú splniť aj nejaký cieľ a to umožniť e, spravodlivú hospodárskú súťaž a na druhej strane ponúknuť možnosť vybrať ten najlepší a najhospodárnejší projekt, tak potom by sme mohli znížiť chybovosť Mohli by sme sa priblížiť k tým dvom percentám, ale tu by sme mali popracovať na tejto oblasti, e, pretože e, predsa to nemá byť e, tak, že tie podmienky sú nepochopiteľné a vyhra vždy iba ten najlacnejší ktorý ale neponúka to najlepšie. Dobre, takže pán Balko, vy ste nám tu uviedli 7 odporúčaní. Kapitola obsahuje iba tri odporúčania. Tie, ktoré ste uviedli, e, sú o mnoho zaujímavejšie. Sú tu kontrolné systémy, ktoré sa majú posilniť pre auditorské orgány. Čo to znamená? Ako si to predstavujete? Čo by pomohlo? E, pretože auditorský orgán alebo kontrolný orgán je ten, ktorým sa komisia najviac zaoberá. E, takže tým sa musíme ešte ďalej zaoberať. Máte takisto pocit, že je k dispozícii e, príliš veľa peňazí a že sa uplatňuje princíp use it or lose it. E, máme dočinenia s členskými štátmi, ktoré nemajú nápady, ktorí už nevedia prísť ničím novým ktoré majú obrovskú masu peňazí, je to naozaj obrovská masa peňazí, e, ktoré sa musia investovať do projektov, takže to bola moja druhá otázka. A potom mám ešte otázku na komisiu. Vy ste nám eh, poslali eh, dokument, eh, kde sú uvedené výhrady za roky 2010 až 2011. Vidíme tam Španielsko, Taliansko, takisto Maďarsko, Slovensko je veľmi vysoko, Grécko má 8, Česká republika sa trošku zlepšila, pokiaľ je o tú Eh, absorciu alebo tieto výhrady, keď sa to celé spočíta, čo to vlastne je? Treba zlepšiť systém. Máme tu dočinenia s dlhodobými problémami v tých istých eh, programoch a tá rezerva alebo výhrada sa tam vždy musí stanoviť, sú tam akčné plány, napriek tomu tie e, problémy sa stále opakujú. Takže nech sa páči, pani komisárka, máte slovo. E, ďakujem veľmi pekne. E, pokiaľ otázku pána Pirinského, a ktorá sa týka územných programov, tie by sme mohli viac využívať, to je pravda. Predovšetkým tie, ktoré sa týkajú viacerých členských štátov. Miestne iniciatívy vedené komunitami, tie sú podľa mňa veľmi dôležité. A predovšetkým eh, v tomto novom sociálno-politickom kontexte by sme ich mohli využiť aby sme mali väčší vplyv. V tom s vami súhlasím. Pokiaľ ide o finančné nástroje, tie sú pre nás prioritou. Viete, že Junkerová komisia si dala za úlohu zdvojnásobiť to využívanie finančných nástrojov. Už teraz v tomto období vidíme nárast e, výplaty financií prostredníctvom finančných nástrojov. A to bolo niečo nové v období 2010 až 2013 a trvalo nejaký čas, kým e, sa ľudia s tým nejako stotožnili. Dobre sme spolupracovali s členskými štátmi a nový rámec pre roky 2014 až 2020 e, bude riešiť aj tie problémy, ktoré boli identifikované, aby som uviedla niekoľko príkladov. Členské štáty majú teraz povinnosť ex ante overovať, čo potrebuje trh princíp parkovania finančných nástrojov už neexistuje, už neplatí. Možno ich využiť e, v niekoľkých etapách. A je pravda, že máme dobrý vzťah s EIB. Podpísali sme memorandum. Sú tam uvedené rôzne pravidlá pre audit. A Skúmame predovšetkým finančné nástroje, ktoré spravuje EIB. V tomto memorande o porozumení sme povedali, že bude existovať kontrola a je to tam explicitne uvedené. Pripravíme podrobnú správu tomuto a členské štáty budú mať možnosť viac e, využívať takéto nástroje. A pokiaľ ide o Taliansko, Taliansko je druhý najväčší zvýhodnený štát. Ja som bola osobne e, v Južnom Taliansku. Boli tam problémy s uzavretím operačných programov. Aj posledný program, na ktorý e, sme čakali, ten bol v kampani a išlo tam o oneskorenie na základe vnútornej politiky a volieb, ktoré tam prebiehali. Takže naša chyba to nebola. E, takisto vás chcem uistiť, že máme túto dobrú výmenu s Talianskom. Je to pravda. E, Taliansko e, vidí veľké rizika v programoch pre Sicíliu a Kalabriu na juhu. Sú tam problémy statele. A je potrebné vyvinúť maximálne úsilie, aby sa pomohlo týmto regiónom a tomuto členskému štátu, aby dobre uzavrel programy z obdobia 2007-2013. Bola som spokojná, vzhľadom na to, že bolo možné pôsobiť na projekty dopravného charakteru v e, kampánii. E, miestne orgány a národné orgány boli veľmi oneskorené, to treba podať veľmi jasne. A ak sa spúšťajú programy s oneskorením, tak potom je veľmi ťažké na konci programovacieho obdobia e, nejakým spôsobom dobehnúť toto oneskorenie. To treba jasne povedať a si to uvedomiť Mnohé členské štáty žiaľ urobili túto chybu, pretože dostatočne e, včas nestanovili riadiaci a certifikačný orgán, neboli schopné e, spúšťať programy a je tu riziko, ma, e, je tu riziko, že sa dostanú naozaj do, veľké, do veľkého sklzu aplikácie programov na obdobie roku 2014-2020 a bude pre nich veľmi ťažké toto oneskorenie dobehnúť. Ako hovoril pán Zeller, zjednodušenie musí ísť ruka v rukou s kontrolou, s dohľadom. O tom som už hovorila dostatočne rozsiahlo a nechcem teda zbytočne opakovať. Ja, vielen Dank, Balko, bitte. Ďakujem teraz, pán Balko. Ďakujem pekne. Už len stručná odpoveď pokiaľ o vašu otázku, Ja som vo svojom vystúpení hovoril o odporúčaniach. Odporúčanie číslo 7, tam je veľmi stručné vysvetlenie či vyhlásenie a toto je potom detálnejšie popísané v našom plnom popise odporúčania číslo 7 a pri popisovaní či pri posilňovaní kontrolného systému hovoríme, že požadovať od e, príslušných zúčastnených strán, aby sa e, poskytli informácie, mohli sa overiť informácie, ktoré boli poskytnuté pre výročných kontrolných správach, pričom je treba zabezpečiť, aby všetky e, auditované subjekty a všetky predpisy, ktoré platia pre súlad a pre verejné obstarávanie musia byť zohľadnené a posledné vyjadrenie po posilnení e, systému je požadovať auditorské orgány, aby e, používali presné údaje, pričom 35 e, orgánov pre operačné programy musia byť kontrolované tam, kde je to nevyhnutné. A týka sa to tiež otázky absorpcie peňazí či suma alokovaných prostriedkov je príliš vysoká, to je skôr politická otázka. Z nášho pohľadu e, je, ak my posudzujeme pre zákonnosť a regulérnosť a výkon riadiacich systémov a príprava projektov, výbor projektov a vyhodnotenie, e, či fungovali tak, ako boli a množstvo peňazí alebo výška sumy, tá by nemala byť e, problémov. Absorpcia je potom už iná otázka, ktorej sa budeme potom venovať v našej osobitnej správe na budúce. Ďakujem pekne. Takže a teraz v závere ešte pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som všetkým poďakovala pani komisárke. Či komisárka ešte sa chcela vyjadriť? Ja som tiež myslela, že mi ešte poskytnite príležitosť, eh, aby som sa mohla vyjadriť. Eh, chcela by som ešte raz povedať, eh, že to, to čo poved, to, prípravy boli dané, boli vykonané generálnym riaditeľom a nie mnou a sa niektoré programy, kde DG Regio nemalo ešte uistenie, že výdavky, ktoré boli predložené komisii, boli E, mali byť, pre, mali byť preplatené na 100%. A samozrejme, že keď e, ešte chcete nejaké ďalšie uistenia, je tu so mnou aj generálny riaditeľ a môže vám zodpovedať otázky ku jednotlivým krajinám. Ja si myslím, že je to dôležité, môžeme to urobiť aj teraz, hneď. Ďakujem pekne za počúvanie. Predsedajúca, ďakujem pekne, pani komisárka. Nuž e, budeme pokračovať e, ďalej, pretože máme tu aj určité e, termíny. Myslím si, že neuvajte sa, my vieme, že veci sa vysvetlia, je nám to jasné, pani správodajkyňa. Ďakujem pekne. Ja som tiež chcela povedať, že neobávajte sa, pretože my vám ešte pošleme ďalšie písomné otázky, lebo sú tu ešte veci, ktoré zostali otvorené a myslím si, že sú tu veci, ktoré si vyžadujú viac, väčšiu hĺbku a ja by som chcela ešte povedať e, k tým odporúčaniam, ktoré sa týkajú odporúčania, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín. O tom sa pýtala ešte na začiatku, aby mi komisia zodpovedala. A tiež som chcela vedieť, aký máte názor alebo stanovisko e, dvore dvora auditoru, že nové dohody o partnerstve nezohľadňujú dostatočne ciele 2020. Chcela by som vedieť, čo si o tom myslíte vy. Písomná odpoveď mi postačí. Ďalej, pokiaľ ide o štátnu pomoc, a tam chyby a verejné obstarávanie a chyby v týchto e, ustanoveniach. Chcela som tiež vedieť, že čo robíte s e, s týmto vysokým počtom členských štátov, ktoré ešte nesplňajú podmienku ex ante, pretože toto je e, dosť veľký problém. Ak som správne spočítala, 12 takýchto členských štátov, ktoré neplnia podmienku ex ante. Čo si o tom teda myslíte vy? je otázka. Chcela som sa ešte spýtať, vy ste predtým spomínali EIB, či by ste nám mohli zaslať toto memorandum o porozumení, ktorý máte z EIB a možno ešte posledná otázka, čo mi chýba ale možno to bude aj určitá eh, hr- hra niektorých, ktorí sú tu prítomní, pretože som tu videla aj eh, absorpciu právnu. To v niektorých krajinách je to ešte stále dosť eh, veľký problém a sú tu situácie, kde dvor hovorí o štyroch krajinách, kde viac ako 15 ešte nebolo vyplatených. A ktorá krajina, to je vaša komisárka, moja krajina e, člena e, dvora auditorov a je to krajina predsedajúcej výboru pre e, regio. Takže je to škoda, že my práve sme zástupcami týchto krajín. A ďakujem pekne za túto výmenu názorov, ďakujem pekne aj pani komisárke za kvantitu a jej kvalitu informácií, tiež ďakujem aj dvoru auditorov za naozaj veľmi dobré odporúčania a tiež ďakujem aj všetkým členom výboru regie E, za to, že spolupracujú s nami a ja sa takisto zúčastním na vašej schôdzi vašom výboru v januári. E, predsedajúca, ďakujem pekne pani, vám, pani komisárka a potom tá otázka, že či e, komisia, alebo to ten spor, že či, má, či komisia môže niečo prijať v rámci spolurozhodovania o niečom rozhodnúť a myslím si, že keď tam bu, to by bolo veľmi dobre, keby ste teraz sa obratili na na e, odborníkov a bolo by dobré, v každom prípade budeme naďalej e, v, kom, v kontakte a ďakujem aj za vaše vystúpenie, aj odpovede na otázky a teraz budeme pokračovať ďalej našim programom. A tu máme stanovisko k, k Krim, alebo Muzima, že teraz sme, takýmto spôsobom sa nám to trošku pretiahlo a teraz by zdala slovo pani kolegyni Peter a ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja v korupcie a prania e, špinových peňazí e, je veľkým problém, ktorý sa, ktoré sa dotýka e, občanov a dotýka sa takisto praktických všetkých členských členských štátov a skúmanie v jednotlivých členských štátoch a prieskumy u občanov e, poukazujú na to, že dôvera v, z orgánov a vlastných vlád ako európskych orgánov je, že si myslí toho, že nie je tu dostatočný boj proti korupcii a 76% obyvateľov si myslí, že e, ich e, korupcia je naozaj všeobecným javom v ich jednotlivých krajinách a 23% si len myslí, že naozaj mm, bojuje s bojujú ich vlády s korupciou a podľa správy o korupcii za rok 2014 korupcia stojí európsku ekonomiku asi 120 miliard eur ročne a v súvislosti s korupciou je jasné, že to je, ide to ruka v ruke s kriminalitou. Ehm, pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré sú proti špraniu špinových peňazí a ehm, proti korupcii, ako napríklad článok 67, ehm, zavezuje Európsku úniu, aby zabezpečila vysokú mieru bezpečnosti pomocou prostriedkov, ktoré zabraňujú trestnej činnosti. Článok 83 ustanovuje, že Európsky parlament a Rada môžu určovať minimálne normy, ktoré sa týkajú týkajú ehm, trestnej činnosti, a osobitne v oblastiach, ktoré sú e, cezhraničného charakteru. Do toho patrí aj pranie špinavých peniazí, korupcia, ehm, a ďalších e, teda trestné činnosti, ktorá takisto aj súvisí s týmito činnosťami. Súhľadí s Lisabonskou zmluvou európsky postup musí byť na báze transparentnosti, to je článok 15, ďalej je tu článok 14, ktorý sa týka, to je článok 14 základných práv odpovedi na mieru um, kriminality v eh, marc, z marca roku 2014 Európsky parlament, eh, ktorý pri, pripravil správu, ktorá sa týkala ako, e, korupciu a zriadil osobitný výbor Krím, ktorý sa venoval e, rastu korupcie nielen v EÚ a aký to má negatívny vplyv na európskych občanov aj európske firmy. Vytvorenie tohto výboru Krym bolo reakciou na plnenie závažných e, povinností, kto za 18 mesiacov e, zorganizoval výbor Krym 20 stretnutí aj s odborníkmi, zo stretnutí s viac ako tomi predstaviteľmi európskych inštitúcií sa tam zúčastnili predstavitelia Svetovej banky, OSN, Rady Európy a iných medzinárodných organizácií, ehm, vedcov, takisto eh, zástupcov NGO a podobne. Boli takisto predstavené typické eh, postupy prania špinavých peniazí, ktoré sú javom, ktorí sú globálneho charakteru a ako je možné voči tomu pracovať. Takisto sa hovorilo o tom, ako má úlohu v boji proti tomuto javu polícia takisto aj e, tretie krajiny. E, takisto boli vypracované aj spôsoby boju proti korupcii, ako aj návrh e, medzinárodných práv, aj takisto aj ako je stave ratifikácia týchto medzinárodných predpisov zo strany členských štátov. Je treba Takisto bola podnebená analýza právnych ustanovení, ktoré sú určené na e, boj proti korupcii. E, v dokumente, ktorý pripravila pani Laura Ferrera, ktorá sa týka slobod a tá správa spočíva v nasledujúcich aspektoch. E, napriek tomu, že je tu boj proti, boj proti korupcii, jednou z hlavných eh, priorit Európskej únie, avšak nie sú tu dostatočné ustanovenia a takisto nie je ani tu na schopnosť eh, orgánov činných v trestnom konaní s týmto javom dostatočne bojovať. Eh, a ďalej, korupcia predstavuje jedným z hlavných nástrojov, ktoré v, ktorý ktorí využívajú práve zloč, e, trestná činnosť. A však e, je potrebné pristupovať, e, nie je možné bojovať len proti e, už samotným e, javom, ale predovšetkým treba zabezpečiť prevenciu a bojovať proti tomu. Takisto je treba šíriť kultúru právneho štátu, ďalej nedostatok predpisov a takisto Európskeho programu pre ochranu prostriedkov, ako aj informátorov, ako aj osôb, ktoré by sú z sektora spravodlivosti. Iba niektoré členské štáty majú systém ochrany e, ďalej konfiškácia, keďže možnosť e, konfiškovania je dôležitým prvkom boja, pretože cieľom trestnej činnosti je práve zisk e, a je treba zabezpečiť aj mechanizmus takejto konfiškácie. Spravodajkyňa takisto ukazuje aj na to, čo je potrebné. Ehm, takisto je tu aktivita e, z trestnej činnosti v oblasti hospodárskej. E, Európska únia musí urobiť oveľa viac, aby naozaj mohla bojovať proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii a praniu špinových peňazí a jedinou e, správnou cestou je komplexná protikorupčná politika. Je treba ustanoviť politiky pri priority politiky. A jednoducho je potrebné, aby sa tu vypracovali jasné verejné stanovisko voči, týmto, e, voči tejto trestnej činnosti. Je tu potrebné mať jasné ustanovenia, predpisy, mechanizmy, ako aj normy pre boja proti korupcii, keď chceme naozaj tento problém riešiť ešte pri jeho e, vzniku. Ja, vielen Dank. Wir haben einen Meinungsaustausch. Ďakujem pekne. Na dnes máme pripravenú výmenu e, názorov, pretože budeme mať e, potom 22. februára, keď sa to bude prejednávať. A teraz máme pani kolegyňu Filečina e, zo znamerečníkov. rečníkov. Grazie, grazie prezidente. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani Pitere za úvod, hovorí pani Kiniči a za iniciatívu boja proti korupcii a organizovanému zločinu je výsledkom prác výboru eh, KEIM. Veľmi sa teším a som spokojná, že môžem prispieť k dnešnej výmene názorov aj k práci, pretože som bola menovaná ako tieňová spravodajkyňa nie len z dôvodov osobného, rodinného a pre profesionálneho závazku, ale aj vzhľadom, pretože som presvedčená, že existuje veľmi úzke prepojenie medzi bojom proti organizovanému zločinu a korupciou a na druhej strane ochranou finančných záujmov EÚ a korektného účinného využitia verejných fondov a tiež kontroly a dohľadu celého ekonomického systému v EÚ je jasné, a všetci to myslím vieme, aké je významne nebezpečné a škodlivé pre verejné financie a financie EÚ tiechať bokom podvod a korupciu nielen vo verejnom sektore, aj v súkromnom. Podvody a korupcia to sú hlavné nástroje, ktoré používa organizovaný zločin, aby sa obohatil nelegálne na úkor verejného záujmu a to nie len, že sa vyhýba rešpektovaniu e, práv, ale aj hospodárskej súťaži. A to všetko má vplyv na verejné financie, na hospodárstvo vo všeobecnosti. A preto je a vytvára sa systém e, šedej ekonomiky, ktorá vážne ohrozuje tú základnú a potom praním špinavých peňazí a opakovaným investovaním e, prináša obrovské straty pre hospodárstvo aj pre celú EÚ. A preto je dôležité podľa mňa nadviazať na závery špeciálneho výboru Krym, ktoré sú v uznesení EP z 23. oktobra 2013, aby sme zadefinovali tie najúčinnejšie nástroje na boj proti korupcii, podvodu a cezhraničného zločinu, ktoré ohrozujú hospodárstvo a financie EÚ a ktoré používa a zneužíva organizovaný zločin. Súhlasím s tým, čo zdôraznila pani Pitera. Aj podľa mňa je veľmi dôležité poukázať na to, že hlavne teraz v boji proti korupcii sa sústredí nielen na súdne a represívne opatrenia, ale aj na administratívne preventívne opatrenia napríklad žiadať transparentnosť v rozpočte verejnej správy, lepšiu vysledovateľnosť finančných tokov, transparentnosť verejného, verejných, e, verejných tendrov a tak ďalej, aby sme zabránili nelegálnym aktivitám. Je dôležité postupovať rýchlo, aby prišla, prišiel návrh komisie, aby sme mali návrhy v oblasti konfiškácie majetku negálne nadobudnutého a aby sme mali dostatočné ustanovenia pre tento postup, ako povedal parlament a rada. 2. apríla 2014 sa urobili dve významné vyhlásenia z, v zmysle smernice 42 2014 Je veľa aspektov, ktorým sa budeme venovať po tejto prvej výmene názorov a ešte jeden, ktorý by súvisel s touto problematikou. Inštitút Európskeho prokurátora, nezávisle od toho, ako e, by fungovali zmluvy a ako by sa rozvíjali kompetencie Európskeho prokurátora, bez pochyby v súčasnom znení, keď má prenasledovať eh, trestnú činnosť, tak ako sú zadefinované v smernici PIF. Ja si myslím, že európsky prokurátor by mal zohrávať aj kľúčovú úlohu v boji proti korupcii a organizovanom zločinu, pretože takto by doplnil to prepojenie medzi nadnárodným charakterom tejto činnosti a činnosti organizovaného zločinu a e, medzi, vyš, e, medzi zatiaľ len národným charakterom vyšetrovania tejto činnosti a teda je potrebné účinnejšie riadenie spracovania a vyšetrovania týchto trestných činov. Môžeme nájsť veľa spoločných tém, vypracovať komplexnú antikorupčnú politiku, aby EÚ mala účinnejšie nástroje. Ďakujem spravodajkyni za návrh dokumentu a dúfam, že budeme môcť plne spolupracovať na tejto problematike. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz kolega Vali. Sí, grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička, ja ďakujem spravodajkyni, pretože dala veľmi kompletný všeobecný rámec aj e, v Libe kolegyňa Ferrara je spravodajkyňa aj a je dôležité, aby Kokobu mohlo spolupracovať a pripravilo najlepší text, aby sa identifikovali problémy súvisiace s organizovaným zločinom. Je to problém, ktorý postihuje veľmi moju krajinu, ale aj iné členské štáty, pretože organizovaný zločin je fenoménom nadnárodným, a prítomným vo všetkých európskych krajinách. Pokiaľ ide o kontrolu rozpočtu, Mm, vrátil by som sa predovšetkým k európskemu rozpočtu, ktorý v žiadnom prípade nesmie financovať trestnú činnosť, upozorniť na veľké verejné práce e, financované e, z EIB, keď došlo k štátnym zakázkam a tak ďalej, do ktorých boli, e, boli infiltrované zločinecké organizácie, kde napríklad sudci v Taliansku nemôžu konať, pretože isté firmy spadajú pod právo iných krajín a tam sa neuznáva definícia organizovaného zločinu tak, ako to máme my a preto je to veľmi zložitá problematika. Cezhraničný charakter zločinu, ako proti nemu môžeme bojovať, no finančnou transparentnosťou, a ak nezaintegrujeme aj bankový systém, aby aj oni boli zodpovední za to, akým spôsobom transparentne spracúvajú a spravujú akýkoľvek finančný fond a eventuálne uvažovať aj o sankciách, aby boli transparentné. Vieme veľmi dobre, že sú nástroje ktoré podporujú nejakým spôsobom, alebo situácia, ktorá podporuje fungovanie e, zločineckých organizácií. Ak chceme byť účinní, potrebujeme transparentné finančné toky a musíme zabrániť e, tomu princípu, ktorý platí ešte v mnohých krajinách, kde e, teda tie finančné toky nie sú sprístupnené a nie sú transparentné. sledovať toky nelegálnych peňazí, príklad e, Švajčiarska či iné, ako KBC či iné banky, ako boli e, nejakým spôsobom implikované, ako spravovali financie rôzneho druhu. Ďalší aspekt. Colnice. Nedávno som bol v Hamburgu videl som fenomén globalizácie špecificky, keď prichádzajú kontajnery do prístavu, prichádza ich tisícky denne a nie je ľahké ich kontrolovať. V Taliansku kvôli organizovanému zločinu sme, spôsob, sme zaviedli veľmi prísne kontroly kva, e, práve aby sme zabránili prístupu drogy, nelegálneho tovaru či zbraní. V iných krajinách sú kontroly možno menej účinné, možno preto, že nie je dostatočne silná regulácia proti organizovanému zločinu a mafii ako v Taliansku. Všetky ďalšie poznámky tu už boli uvedené. Ochrana eh, svetkov, informátorov, konfiškovanie nelegálneho majetku, a jeho využitie. Verím, že budeme môcť spolupracovať a pripraviť text, ktorý bude mať pridanú hodnotu a aby sme skutočne vytvorili mechanizmus na účinný mechanizmus na boj proti organizovanému zločinu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať niečo milé o Taliansku musím povedať, že Taliansko má táčiu povahu v tejto veci, pokiaľ ide o nespravodlivosť, ale pokiaľ ide aj o celý ten balík e, opatrení. E, veľmi účinne bojujú proti trestnej činnosti, môžu nám slúžiť ako vzor. Mm, takisto aj finančná polícia tam bojuje veľmi dobre a môžeme sa naozaj poučiť od e, Talianska za Olaf. Pani Ulrich, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. E, komisia e, sa domnieva, že toto je naozaj veľmi dôležitá téma, organizovaná trestná činnosť a korupcia. Komisia už v roku 2011 pripravila protikorupčný balík kde boli uvedené isté mechanizmy na eh, hodnotenie a boj proti korupcii v celej Európskej únie. Eh, spravodajca už eh, povedal, že, spravodajka už povedal, že tu bolo veľa zasadnutí na prípravu uznesenia. Komisár Šimitra v roku 2013 sa zúčastnil jedného z týchto zasadnutí a už vtedy uh, poukázal na niektoré iniciatívy komisie, e, ktoré majú rovnaký cieľ ako aj správa výboru. Jednak je tu návrh na e, Európsku e, prokuratúru, čo už sa spomenulo. E, čo je dôležité, je, že táto Európska prokuratúra by mala byť účinná. Je dôležité, aby mohla fungovať a pracovať nezávisle, aby mohla dosiahnuť želaný cieľ. Ďalší dôležitý cieľ v tejto súvislosti je smer na ochranu finančných záujmov cez trestoprávne opatrenia. Viete, že tam došlo k pauze v rokovaniach a domnievame sa, že je veľmi dôležité, aby sme tam urobili pokrok, e, pretože to bude smernica, e, ktorá bude predpisovať, e, právomoci Európskej prokuratúry. Tam bude takisto uvedené, kto bude zodpovedný za sledovanie e, korupcie a finančných záujmov, takže je to naozaj veľmi dôležité. E, potom je tu otázka e, DPH, čo sa uvádza aj v správe. Práve minulý rok sme pripravili návrh na lepšiu spoluprácu v oblasti DPH a finančných záujmov. To sme museli stiahnuť. Komisár pre rok 2016 pripravil akčný plán na zlepšenie výberu DPH a v tejto súvislosti budeme musieť overiť všetky opatrenia, e, ktoré nám pomôžu dosiahnuť tento cieľ. Na záver by som chcela ešte poukázať na to, že máme program RQ, e, ktorý bude e, tiež bojovať proti E, pašovaniu cigaret, e, čo je tiež istá forma organizovanej trestnej činnosti. E, budú tam uvedené aj výdavky, ktoré budú možné a potrebné, vzdelávanie, školenie a možnosti zlepšenia spolupráce medzi jednotlivými orgánmi. No a v neposlednom rade parlament a rada v septembri Eh, schválili eh, upravené nariadenie 515 a dúfam, že toto nariadenie zlepší eh, potom spoluprácu medzi členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne a teraz na záver pani spravodajkyňa, nech sa páči. Dziękuję pani przewodnicząca Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa vám poďakovať za to, že ste nám poskytli veľmi zaujímavé a dôležité informácie. Všetko som si zapísala a vezmeme ich do úvahy počas našej ďalšej práce a teším sa na našu budúcu spoluprácu, pretože myslím si, že táto téma musí byť e, témou pre všetkých politikov bez ohľadu na to, z akej strany alebo akú politickú stranu zastupujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. E, tomuto bodu sa budeme opäť venovať 23. E, februára. A teraz tu máme zvláštnu správu 15 z roku 2015 Európskeho dvora auditorov Ehm, ide o obnoviteľné zdroje energie v Afrike. Ehm, spravodajcom je Klaus Heine Lene, ktorý má hneď slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička. Ďakujem aj spravodajcovi za vynikajúci dokument, ktorý predložil. Ehm, ide o AKT a EU a energiu. Ide o niečo, čo bolo overované v rokoch 2006 až 2013, bol EF1, EF2. Išlo o 58 miliónov eur a e, išlo to do 42 projektov. Tieto projekty sa týkali predovšetkým obnoviteľných zdrojov energie, ale aj hybridných zdrojov energie. To znamená, že to sú zdroje e, z obnoviteľných aj fosílnych zdrojov energie a e, bolo tu aj niekoľko projektov, ktoré sa týkali fosilných zdrojov energie, to boli 3 Kenia, Madagaskar, Mozambik, Zambia sa zúčastnili e, týchto projektov. 106 e, miliard e, išlo do týchto projektov. Zamerali sme sa na tento región, preto že je tam veľmi nízka miera prístupu k energiám v Afrike. Overili sme 16 regiónov a tam sme overovali tri otázky. E, poprvé, e, či koncepcia a výber projektov boli v poriadku, po druhé, e, či boli projekty primerane sledované a po tretie, či boli aj dosiahnuté ciele. Mám k tomu e, pripomienku. E, komisia e, urobila dobrú prácu, prístup obnoviteľným zdrojom energie sa uľahčil. To znamená, že tu máme viac svetla ako tieňa, ale je tu aj trošku tieňa. Pri výbere projektov to bolo tak, že asi štvrtina projektov mala koncepčné nedostatky už pri internom hodnotení, napriek tomu sa presadili Ehm, ehm, u 516 projektov došlo k dodržaniu termínov a ehm, boli tu aj problematické projekty, ktoré treba napraviť. Asi štvrtina projektov nedosiahla želané výsledky, čo sa dá vysvetliť tým, že sa nepracovala vždy v jednoduchom prostredí. Ale to znamená, že tri štvrtiny eh, projektov, čo je veľké číslo, bolo úspešných a eh, u týchto projektov sa eh, dosiahol utrčateľný prístup k obnoviteľným zdrojom energie. E, v Tanzánii, na Madagaskare a v Zambii e, mali e, dobré výsledky. Ja som sa zúčastnil projektov v Tanzánii, teda bol som tam na misii, videl som projekty vo Vuši a cel, celkový dojem bol dobrý. Musím povedať, že pokiaľ je obnoviteľné zdroje energie, tak tam dochádza naozaj k silnému presazovaniu týchto projektov a obyvateľia e, týchto regiónov vo veľkej miere prijali tieto projekty. E, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, pre všetkým v Tanzánii, e, musím povedať, že tie výzvy tam boli veľké. Išlo tam o energetický mix, ktorý bude potrebný e, dosiahnuť v tejto krajine. Musím povedať, že tam majú veľké zdroje fosilných palív a to znamená, že v takých prípadoch je vždy nebezpečenstvo, že e, miestni politici stratia zo zreteľa tie obnoviteľné zdroje energie a uchylia sa skôr k tým fosilným palivám. V Tanzánii e, treba posilniť povedomie o obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré tam už je. Uh, E, potom e, sme došli k ďalším trom záverom. Treba e, prísnejšie sledovať projekty, treba sledovať prieber projektov a treba sa pozrieť na to, či sú trvalo udržateľné. Toto všetko tu je uvedené v správe. Rád poukazujem na tieto závery. Komisia prijala závery tejto správy. Je tu so mnou pán Kateli, ktorý je tu z dvora auditorov. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Veľmi rád vám zodpovie tieto otázky a veľmi rád bude reagovať. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán spravodajca Benedikt Javo, nech sa páči. You, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som naozaj veľmi rád, že som mohol pracovať na dokumente o obnoviteľných zdrojoch energie v Afrike počas COP21. To znamená, že táto správa je veľmi aktuálna. Chcem sa poďakovať pánovi Klausovi Henelinimu, ktorý bol auditorom tejto zvláštnej správy a domnievam sa, že e, dvor auditora a predovšetkým pán Len urobil vynikajúcu prácu pri príprave vypracovania tejto správy. Afrika má obrovský potenciál, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a domnievam sa, že to nie je iba v záujme afrických štátov, aby využívali viac obnoviteľných zdrojov energie. Je to totiž jedna z najdôležitejších tém rokovaní, ktoré prebiehajú dnes v Paríži. A je to takisto v záujme európskych štátov, členských štátov EÚ, pretože môžeme pomôcť africkým štátom pri e, zmierňovaní a znižovaní emisí CO2 a skleníkových plynov a to je náš najdôležitejší cieľ v oblasti trvalej udržateľnosti a to sa snažíme dosiahnuť v Paríži. Ako sa už spomínalo, zvláštna správa sa zamerala na viaceré projekty eh, vo východnej Afrike, v Kenii, na Madagaskare a niektorých ďalších krajinách. A rámec programov bol 475 miliónov eur, čo je teda dosť veľká suma a to môžeme považovať za pilotný projekt pre naše ďalšie úsilie v Zelenom fonde pre rozvojový svet. Je veľmi dôležité pozrieť sa na to, ako to funguje a aké sú výsledky našich projektov v Afrike aby sme mohli lepšie naplánovať a realizovať ďalšie projekty nielen v Afrike, ale aj v niektorých iných krajinách. Domnievam sa, že čísla si môžete prečítať v správe a v texte, ktorý sme vytvorili. A preto sa nechcem príliš zahlbovať do čísel, nechcem príliš hovoriť o projektoch. V podstate sú to projekty na rovnakej úrovni distribúcia energie, prepojenie sieti, spravovanie energetických sietí a tak ďalej. Čo je dôležité, ako už bolo povedané, je to, že aj keby výsledky projektov boli veľmi nádejné a e, užitočné pre krajiny, ktoré prechádzajú na zelenú energiu. Predsa sú tam len nejaké nedostatky, e, sú tam aj lekcie, ktoré sa môžeme naučiť, e, keď ide o prípravu a realizáciu takýchto projektov. Poprvé, treba zlepšiť plánovanie projektov, treba zlepšiť e, počiatočnú e, štúdiu realizovateľnosti, ktorá je povinná. V niektorých prípadoch neboli plány naozaj veľmi dobré a tam, kde boli vypracované plány, e, tak skôr boli ako zoznam želaní než realizovateľné projekty. Takisto sa treba zamerať na zabezpečenie koherentnosti politiky. Sociálna, environmentálna a ekonomická udržateľnosť by sa mali zlepšiť. Treba takisto aj zlepšiť efektívnosť výsledkov daných regiónov. Po tretie, treba zabezpečiť lepšiu integráciu v, do miestných komunít. Nemali by sme im tam posielať iba technické projekty, ale mali by sme ich jednoducho zapojiť do plánovania projektov a do realizácie týchto projektov, pretože len takto sa zaistí e, dlhodobá udržateľnosť týchto projektov. Keď miestne komunity budú viac zapojené do týchto projektov, a keď to nebude iba niečo, čo im vnútia zvonku. A projekty by tiež mali viac zohľadňovať záujmy a práva miestných komunít. A niekedy zlé rozvojové projekty môžu spôsobiť viac škôd ako osohu, aj keď pôvodný plán bol dobrý aj keď možno dosiahnuť pôvodný plán, ktorým je výroba obnoviteľnej energie alebo zelenej energie, možno ten výsledok nie je dobrý. A potom je otázne, či sme konali správne alebo nie. A potom ďalej musíme sledovať, či nedochádza k zneužívaniu prostriedkov a zdrojov Najdôležitejšie je vybrať si správne projekty, ale dôležité je aj sledovať, ako sa projekty realizovali a či nedošlo k zneužitiu alebo k nejakým nedostatkom v projektoch. Musíme ich riadne skontrolovať, musíme zistiť, či sa to stalo preto, že tam sú príliš zložité byrokratické postupy, alebo či to bolo preto, že je tam veľká korupcia, ktorá môže byť súčasťou projektu a musíme naozaj veľmi prísne dohľadať na to, ako sa použili finančné prostriedky európskych daňových poplatníkov. Takže ďakujem dvoru auditorov veľmi pekne aj pánovi Lénemu veľmi pekne za túto správu. Na väčšine veci sa zhodneme a dúfam, že to, čo sme vytvorili, je e, priateľné aj pre váš výbor. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte jedna z zozname rečníkov Jens Gajar. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja tu vlastne uh, preberám e, úlohu nášho tieňového spravodajcu Miroslava, takže on by tu pripomenul, napísal niektoré pripomienky, ktoré mám prečítať. E, to, to je vlastne vyjadrenie našej pozície. Čiže vítame energetický e, nástroj EU s africkými krajinami, pretože to všetko spadá v rámci európskej rozvojovej politiky poprvýkrát, kedy sa tam dostáva e, energia. A je dôležité, aby boli európske služby, ktoré sú e, dostupné a to je podmienka pre boj proti chudobe. E, odporúčania a pracovný dokument sú vysoko relevantné, osobitne v kontexte zvýšenia rozsahu podpory pre e, čisté projekty v rozvojových krajinách a to je tiež súčasťou dohody o nových, novej dohody o klimatických zmenách a je dôležité dôležité, aby tie viaceré projekty mohli byť považované za úspešné. Tiež chceme zdôrazniť, že to, že tieto projekty boli implementované za ťažkých podmienok a preto ich považujeme za e, to, že sa oplatí spomenúť, že tri petiny e, myslím, že toto je preskúmaných projektov bolo úspešne vypracovaných a preskúmaných e, z hľadiska ich trvalej udržateľnosti aj s dostatočnými miestnymi kapacitami. Aj keď niektoré z projektov mali nedostatky, je možné povedať, že energetický nástroj EU e, AKT je úspešným nástrojom. Takisto vítame to, že došlo k zlepšeniu počas druhej výzvy na mm, tentre, kedy, ku ktorému bola takisto požadovaná analýza. Uh, Ehm, však sú tu ešte určité otázky, ktoré treba ehm, posudzovať. Napríklad e, proces výberu musí byť výrazne posilnený. Nie je možné prislúbiť e, prostriedky pre projekty, ktoré boli nedostačujúce z hľadiska e, svojho dizajnu alebo mali nerealistické ciele alebo neboli dobre naplánované. Takisto tu dôležitá je úloha hodnotiteľov a jasné, že treba venovať oveľa väčšiu pozornosť možnosť výberu a mm, projektov a kvalifikácií, e, ak sa chceme vyhnúť nedostatkom a možným chybám budúcnosti. Ďalší dôležitý prvok je monitorovanie projektov, implementácia projektov, pretože to sa javí byť nedostatkom v mnohých prípadoch. Naozaj e, návštevy na mieste by mali byť pravidelnejšie Zároveň je možné posilniť e, monitorovací proces tým, že sa zapoja do toho aj miestne komunity e, v oblasti energii a v návrhy e, správy sú viac ako vítané v tomto otázke. A keďže sa to ešte začalo nedávno, a už aj viac ako 50 prostriedkov bolo určených to nie je téma, ktorá by e, mala byť téma osobitnej správy, ale mali by sme sa tomu venovať my. Takže celkovo sa zdá, že tento nástroj e, funguje pomerne dobre aj s zlepšeniami, ktoré navrhol e, súdny dvor, ako aj dvor auditorov, ako aj Európsky parlament malo by dosť k zlepšeniu predsedajúca. Ďakujem pekne, nemám tu ďalších rečníkov, ktorí by sa hlásili o slovo, takže teraz dávam slovo pani riaditeľke pánovi riaditeľovi pánu Šauze. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pre všetkým by som sa chcel poďakovať dôvodu auditorov aj spravodaj celý za veľmi e, pozitívne vyhodnotenie týchto programov. Je to znezvyklé, že dostávame tak veľa pozitívnych vyjadrení, takže dneska to bolo všetko ako hudba pre naše uši. Za to pekne ďakujem. Ale my tiež e, vnímame to tak, že tieto programy boli dosť e, úspešné a počas e, už programu sme sa snažili ho zlepšiť zachodu, tak aby naozaj sme mohli presadiť aj odporúčania dvoru auditorov, aby sme aj bola možnosti ich mohli hneď zachodu presadiť už e, počas druhej výzvy. Na projekty sme už požadovali trvalú udržateľnosť a takisto, takisto aby sa čiastočne zlepšila otázka dizajnu a zabezpečov. Takisto sme zaviedli aj e, monitorovanie projektov, tak aby sme mohli si byť istí, že môžeme v každej chvíli zasahovať. Ešte možno dve pripomienky k tomuto. Bolo povedané, že je to síce úspešný projekt či program, ale máme asi 300 miliónov sme už e, presadili a typujeme, že asi sa to týka asi 15 miliónov ľudí. E, takže to znamená, že za prakticky 20 eur na osobu sme zabezpečili výrazné zlepšenie životných podmienok z hľadiska dostupnosti energií. A to sa vlastne týka len obnoviteľných zdrojov energie, tak naozaj sú to obnoviteľné zdroje energie. Pán Lene aj poukázal na to, že niektoré z týchto členských štát, z týchto štátov by sa chcelo upriamiť na e, fosílne zdroje a bolo by to teda naozaj veľká škoda v takej napríklad krajine, ako je Tanzánia, ktoré má také veľké možnosti obnoviteľných zdrojov. Takže že bolo eh, dobre, že sa nám poda- chceli by sme vlastne zabezpečiť takúto trojadžateľnú elektriku v týchto krajinách. Ďalej e, tie závery, ktoré aj my s vami sme vyvodili z týchto projektov, prakticky e, budú základom pre našu tretiu výzvu, kde by sme mohli už vlastne to spolufinancovanie výrazne znížiť, čiže my budeme financovať vlastne menej, to je tým pádom e, dobre z našho pohľadu a vlastne v Paríži teraz už vstupujeme do štvrtej fázy, teda to Electrify, teraz sa nazýva a možno by to spovinancovanie mohli by sme znižiť až na 10%, čiže e, vlastne naozaj e, už hneď eh, vlastne vie, vieme, akým spôsobom tento systém zlepšiť, aby sme sa dopracovali k nášmu cieľu, teda čo najviac eh, eh, domácnostiam v Afrike poskytnúť prístup k obnoviteľným zdrojom energie. Takže myslím si, že sme urobili veľmi dobre smerom našim cieľom a myslím si, že mali by sme týmto smerom pracovať aj naďalej. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Ešte chce povedať niečo pán Lene z dvora auditorov. Pani predsedajúca, budem stručný. Myslím si, že potrebujeme je to najdôležitejšie, čo povedal spravodajca, že teraz našiel čas, aby sme, že to je dobre načasovaná správa, pretože je to aj v čase, kedy prebiehajú rokovania e, v Paríži, teda klimatický summit a takisto e, sa, to, sa tejto téme venoval aj summit na Malte, takže sú to vysoko aktuálne témy. Ja mám takisto aj vlastnú skúsenosť z návštevy a ja mám presne taký dojem, aký vlastne teraz tu popísal pán Šojze, že naozaj naozaj sa prakticky eh, je obnoviteľná energia na riešenie mnohých problémov a naozaj s relatívne malými prostriedkami dosiahneme veľký účinok. už, a keď sa vždycky tu vlastne tie, eh, tá tendencia vlád používať fosílne palivá, vždy tu bude takýto, eh, takýto, takéto nebezpečenstvo a mm, ale ja som mal taký pocit, že nebolo to tak celkom, čiže budeme musieť na to, e, alebo budeme to musieť ďalej sledovať, e, ale e, my, my chceme predovšetkým zabezpečiť zlepšenie situácie občanov priamo priamo v teréne práve im zabezpečiť lepšie kvalitné podmienky a s týmito programami a s týmito alternatívnymi obnoviteľnými energiami výrazne sa môžu zlepšiť podmienky aj z trvalého, trvalého hľadiska. Takže ja môžem už len poďakovať ešte raz a to je asi všetko, čo by som k tomu mohol povedať. Ďakujem pekne. A teraz ešte v závere pán spravodajca. Ďakujem pekne. Naozaj už len dve vety. Žiaľ, nemôžem sa tejto nemeckej diskusie zúčastniť, lebo hovorím po nemecky naozaj veľmi slabo. Chcel by som poďakovať e, za stanovisko tieňového spravodajcu. Je to určite dôležité a my sa pokúsime to čo najskôr zapracovať. Ehm, myslím si, že ehm, súhlasíme so všetkým. Je len ešte jedna malá pripomienka. Veľmi rád som si vypočul, že sa tu plánuje naplánovať program v rámci ďalšieho kola pretože naozaj si myslím, že toto je model, ako môžeme efektívne využívať európske fondy v rozvojových krajinách pri ich prechodu na, prechode na obnoviteľné zdroje energie a týmto spôsobom vlastne budeme bojovať proti chudobe a nedostatku energií, pričom vezmeme do úvahy aj všetky nedostatky programov, ktoré boli na začiatku. Dá sa tento program označiť za naozaj úspešný a keby sme mali povedať, že aké sú naše poučenie a vlastných skúseností určite je treba ďalej takéto programy šíriť. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. To je všetko pekné pred Jancami. Takže myslím si, že tým sme sa dostali na záver nášho dnešného programu a potom zajtra E, ešte tu máme vlastne posledný bod programu a to je e, správa o našej misii v Grécku. Ja vás môžem slučne po, poinformovať. E, mám, po, mám pod podklady. Grécko je samozrejme veľmi dôležité. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí s nami vycestovali, ale takisto aj um, asistentom z parlamentu za celú organizáciu tejto misie. My sme mali aj e, zoznam projektov 181 a z toho sme vybrali 7 projektov ktoré komisia sama vlastne označila ako projekty, ktoré sú at risk v ohrození a my sme si vybrali sami dva programy, ktoré komisia klasifikovaná, že si vyžadujú additional measures, ďalšie opatrenia a potom jeden projekt, ktorý mal normálnu implementáciu. E, takže to boli projekty, ktoré sme my navštívili a cestovali sme krížom krážom cez celé Grécko. Bolo to v sume 1,08 miliarda eur Nož e, napríklad tie, tie projekty, ktoré boli rizikové, napríklad metro v Tesalonikách, to bolo 380 miliónov eur, potom oprava e, jazera Kala asi za 28 miliónov eur potom e, projekt katastrof pre Grécko asi 140 miliónov eur, doteraz financované z EU. Potom Národný ohlasovací úrad 5,5 e, miliónov eur na, na, bolo na spolufinancovanie. To mali byť projekty, ktoré boli ohrozené. Potom to boli projekty, ktoré boli oneskorené. E, ďalnica až železničná trať Titorea Domokos a systém e-ticket v Atike, ktorý komisia povedala, že táto časť cesty E56 asi 440 miliónov eur. Takže čo sme zistili? že centralizácia krajiny je prakticky jedným z najväčších problémov, pretože tam vlastne chýba to, e, to, to vlastníctvo a prakticky je treba, z našich odporúčaní bude, aby regionálne a lokálne orgány mali oveľa väčšie právomoci pri tých, týchto projektoch, pretože my často sme boli, e, videli túto, tú, tú vzdialenosť alebo tú, to dištancovanie sa od centra pri, presadzovaní jednotlivých projektov. Takže a, e, je treba naozaj využiť kreativitu, ktorá je k dispozícii E, potom, pokiaľ ide o veľké projekty, a tu išlo prakticky o všetky projekty, boli veľké projekty, je projekty jednoducho neboli celkom realisticky naplánované. Videli sme napríklad také veci, ako napríklad sa často vyhováralo na archeologické dôvody, kvôli čomu došlo o neskoreniu a my sme zistili, že to nie je nový problém s Gréckom Čiže čo sa dá robiť, keď sa pri nejakých stavebných prácach nájdú určité archeologické náleziska, no to potom môže odložiť e, alebo oddialiť výstavbu na mesiace, roky, takže to sa takto celkom e, nedá, tak myslím si, že bolo by dobré, keby už grecké orgány prijali príslušné rozhodnutia. Takisto sme videli úplne nepochopiteľný problém je E, vlastníctvo pozemku. Čiže keď chcete budovať e, diálnicu, ale ne, nemôžete vybudovať vlastne prívod na diálnicu a od, e, odvádzacím prúd z diálnice, tak myslím si, že tiež ten systém nedostatočne môže fungovať. Takže myslím si, že to, akým sa tu postupovalo, to bolo úplne eh, neakceptovateľné. A takéto všetky veci vlastne potom e, viac zaťažujú daňových poplatníkov a potom takisto aj, aj tá hospodárska situácia, politická situácia viedla k tomu, že mnohé projekty vlastne boli zastavené, potom boli mnohé projekty, ktoré celé mesiace nemali nikoho, kto by ich riadil, nikto, žiaden management, nikto, kto by prijímal nejaké rozhodnutia. Čiže preto došlo k rôznym oneskoreniam v každej zmene vlády, prišiel nový šéf, to všetko spôsobilo nestabilitu v manažmente projektov. Prečo keď sa mení aj vláda, musí sa ešte aj šéf projektu či projektový manažer meniť? Je to úplne nepochopiteľné. Pre mňa to je vlastne ten zlý signál, že tento problém naozaj e, vlastne mohol byť vyriešený, keby tam bola dostatočne schopná komisia alebo dostatočne schopné vedenie. Takže pokiaľ ide o budúce investície, chceli sme požiadať komisiu, aby, všetky, aby tie, všetky tieto projekty, o ktorých ešte nie sú dokončené, ktoré sú oneskorené, to sú tých, tých 250 projektov, ktoré sú e, vlastne v sume 5,4 e, miliardy eur aby ste povedali, ako vlastne sa dá ďalej z tohto všetko vlastne dokončiť, eh, pretože teraz po 14 rokoch vlastne už sa to eh, jednoducho zaklapne alebo sa, za, sa, sa zastaví financovanie eh, v týchto samozrejme, že to nie je až také celkom dobré riešenie len takto odstrihnúť od projektov, ale musíme jednoducho nájsť nejaké riešenie pre tieto odložené či nedokončené ukončené projekty. E, sme ochotní rokovať, ale otázka je, že tieto projekty vlastne e, už nie je možné, aby sa tu už predlžili ďalšie podmienky a nie je možné prijať eh, alebo schváliť v novom finančnom rámci nové ďalšie projekty, pričom tieto staré ešte stále tu sú nedokončené. Takže myslím si, že tu sa vyžaduje nám skutočne podstatné eh, rozhodnutie v týchto otázkach. Takže chceme vedieť, že ktoré z týchto 52 projektov, už e, nebudú môcť potom byť financované po ukončení tohto roku. E, potom ešte tu bolo 14 projektov, ktoré sú označené, že at risk, e, ako ohrozené. Otázka, čo s nimi, či sa zastavia, či nič. No, potom tu je ten, to jazero Kala, to je e, najdrahšia e, najdlhšie jazero vo svete, ktoré sa vlastne má vytvoriť. To je akoby umelé jazero, e, pretože je tam priveľa toxických látok. E, tam bola, bol návrh, e, lebo je tam vlastne otázka 28 miliónov, čiže to sú 14, to je 14 projektov, ktoré komisia označila teda za riskantné a čo s nimi, to je suma prakticky 1 miliardu eur, čo s tým, takisto aj nový kataster. Napríklad mali sme taký dojem, že niektoré z týchto projektov, ktoré sú ed, akože označené, ohrazené, ale ako keby sme sa nedokázali, pretože z gréckej strany sú ne, ne, nepovažujú, nie sú považované za ohrozené a jednoducho je treba, aby sa tu e, akýmsi spôsobom zjednotilo vnímanie, e, ako to vidí Brusel a ako to vidí e, Atény. Ale Mali by sme vidieť aspoň svetlo na konci tunela, to nepovažujem za vylúčené. A nie je pravda, že práve e, v tomto projekte by sme sa nepozerali na konci roka, ako to vyzerá. No a potom je tu register hlásení. E, tam sme videli, že e, dôchodcovia alebo mŕtvi ďalej dostávajú dôchodky, pretože nikto nevie, že sú mŕtvi jednoducho e, sociálna poisťovňa a e, inštitúcia, ktorá vypláca tieto dôchodky, nie sú prepojené, nemajú prepojené databázy, takže to nevedia a nie sú prepojené na matriky. A pri poslednej zmene vlády vymenili tam aj e, riaditeľa, čo teda bolo dosť dramatické a tam ďalej treba sledovať, čo sa bude ďalej diať vo všeobecnosti, keď budeme mať decentralizáciu rozhodnutí, keď tu dojde k zmene e, celého tohto procesu rozhodovania a keď e, nebudú môcť rozhodovať e, tí, ktorí by z toho mohli najviac ťažiť, tak to nebude dobré ale keď ide o rozhodnutia o projektoch vo výške viac ako 50 tisíc e, eur a tieto rozhodnutia sa musia robiť e, v Atenách, chýbajú tam dokumenty a dajme tomu, že minister ešte nerozhodol, chýbajú tam nejaké papiere, tak jednoducho tam budú sedieť bez tých papierov. A to sú vlastne také príbehy, e, ktoré vôbec nechápem, že také niečo sa vôbec môže stať a takisto by bolo dôležité, aby e, samotní Gréci aj na politickej úrovni videli, že stačí zaviesť iba niekoľko opatrení a hneď sa e, dajú urobiť obrovské zmeny a dá sa pokročiť vpred. Chceli by sme vedieť, ako to pôjde ďalej s projektmi. Chceli by sme aj vidieť, čo všetko ešte treba urobiť, takže treba urobiť hodnotie na konci roka a to, čo nebolo odfinancované, tak to priniesie so sebou dôsledky. Chcem sa poďakovať e, Európskemu dvoru auditorov, pán Lazarov tu bol s nami, takisto sa chcem poďakovať komisii, e, ktorí nám stáli po boku. E, chcem sa poďakovať všetkým a uistiť všetkých, že budeme pokračovať vo svojej práci ďalej. Keď to niekto vníma ako hrozbu, tak je to naozaj hrozba. Um, niečo dosiahneme len vtedy, keď niečo dotiahneme do konca. Ehm, projekty sa musia dotiahnuť do konca, to je úplne jasné. Ehm, členský štát Grécko musí aj chcieť dotiahnuť tieto projekty do konca. Um, v januári pozveme ministra do nášho výboru, keď budeme schopní opäť hovoriť o absolatóriu. Eh, jednoducho eh, sa budeme rozprávať opäť s politickou úrovňou, eh, pokúsime sa s nimi diskutovať a budeme trvať na tejto téme. Takže ďalší termín sa bude týkať politickej úrovne, potom budeme mať seminár alebo vypočutie, čokoľvek. A už sme aj ohlásili, že znova prídeme a že sa budeme venovať tomu, čo sa tam deje. Musím povedať, že táto naša bola veľmi zmysluplná a chcem sa e, poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí boli pritom. Takže to bola moja správa a teraz tu mám pani kolegyňu Ajalu. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Ja by som rada poďakovala sekretariátu urobili výbornú prácu. Bola to dosť zložitá úloha, ale nakoniec sme sa všade na čas dostali a urobili sme tú prácu, na ktorú sme tam boli vyslaní. Revízia, analýza údajov a tak ďalej. A ďakujem aj komisii a že boli schopní nám dať k dispozícii všetky doklady, ktoré sme požiadali a že boli ochotní hľadať možné riešenia na situácie, s ktorými sme sa stretli. Rada by som zdôraznila niečo, čo sa tu možno dostatočne nezod, nez, neznásobilo. Navštívili sme Grécko na ekonomických ruinách ide len o historické ruiny a pozostatky, čo je tiež veľmi dôležité. To, že Grécko je arch- kolískou archeológie, že by sme k nej nemali pristupovať ako k iným, ale aj toto treba brať do úvahy, aké infraštruktúry, aké projekty rozvíjať a Grécko má aj túto pridanú hodnotu, na ktorú musíme myslieť. Je to krajina, ktorá v ekonomických ruinách časť firiem, časť veľkých projektov, diálnice, železnice, metro v Solúni, tieto firmy už nemali absolútne žiadnu možnosť pokračovať v prácach, žiadna likvidita, žiadne financie. Niektoré firmy zbankrotovali, niektoré nemali finančné toky. Takže sme sa naozaj videli sme, ako vyzerajú ekonomické ruiny, ako vyzerá krajina v ekonomických ruinách. Niektoré projekty mali základné dôležité prvky, diálnice a tak ďalej. Situácia s gréckým katastrom je o niečo iná než v iných krajinách, kde majitelia každého pozemku sú, možno majú kratšiu históriu než v Grécku. A aj toto je problém, ktorý musíme vidieť, ako vyriešime komisiou, či už prostredníctvom štruktúrálnych fondov, hoci vieme, aká je situácia, či sa, robí, či sa urobí harmonizácia rovnaká pre všetkých, alebo či sa to bude aplikovať diferencovanejšie pre krajiny, kde sú väčšie ťažkosti keď tu došlo k ekonomickej kríze, ktorá sa v Grécku prejavila ako sociálna a ekonomická tsunami. tie poznámky a pripomienky a analýzy, ktoré urobíme, tak musíme byť veľmi pozorní, čo budeme navrhovať v prípade týchto konkrétnych projektov, konkrétne 81. Musíme si uvedomiť, že v prípade mnohých z nich e, takmer všetky boli 6 až 8 rokov pozastavené. A Dúfam, že aj to budeme môcť brať do vahy. Decentralizácia. Vychádzam z toho, že ja som zažila decentralizáciu nie je síce takú divokú možno, ale predsa len aj v súvislosti s európskym financovaním v mojej krajine. Situácia v Nemecku je samozrejme iná. Nemecko dávalo rozhodnutia dohromady, ale mm, Nemecko ako centralizovaná krajina sa decentralizovala so všetkými možnými administratívnymi vrstvami a neviem, do akej miery by to bolo pre Grécko riešenie. Myslím, že to treba veľmi dobre premyslieť, pretože to, čo by mohlo vyzerať ako dať možnosti a kompetencie regiónom. Ja si pamätám, ako v Španielsku bolo veľmi zložité, aby niektoré regióny boli schopné spravovať svoje zdroje decentralizovania. Prinieslo to naozaj obrovské problémy. Súhlasím s vami, pani predsednička, že ak sa prijímajú rozhodnutia v Aténách a nie sú nejakým spôsobom konzultované s terénom a s realitou, tak sú zložité. Neviem, čo môže navrhnúť komisia. Tie návrhy treba preštudovať, aby boli užitočné a aby skutočne riešili problémy Grécka. Ja dúfam, že základom všetkého zla malo by sa začať na tom stavať a budovať niečo dobré a tých 6-8 rokov ekonomickej stagnácie, aby sme brali naozaj do úvahy to, čo sa tam stalo a čo sa môže urobiť. Videli sme, čo je so solúnským metrom, stanica Veniselos. A je teda diálnica, chýbal tam ten kúsok s vyvlastnením pozemku a to je problém, ktorý bolo treba vyriešiť a železnica. Kolaje už boli položené, ale vlaky nemohli jazdiť. Takže treba si uvedomiť, že aké mali obrovské ťažkosti Gréci, že táto krajina skutočne bola doslova zastavená, nefungovala 6 alebo 8 rokov, neboli tam financie na to, aby mohli tie firmy niečo robiť, aby mohli dokončiť projekty, aby mohli zaplatiť svojich zamestnancov. Ďakujem. Dobre. Ak máte nejaké návrhy na zmeny, je to vítané, ale vždy som mala dojem, že nám klamali a to ma trošku rušilo. Často sme dostávali dve verzie toho istého. Napríklad pri otázke diálnice, e, keď sme sa pýtali na predpisy pre diálnicu, tak projektový manažer nám povedal, že 63 e, bolo podľa e, predpisov, zatiaľ čo iný na podľa, to bolo 58%, takže to bol obrovský rozdiel. A keď sme 5 e, krát za sebou položili otázku e, týkajúcu sa nákladov a oneskorenia budovania železničnej trate, to bol projekt Tisarela Plany, Titora okos, pardon, tak 5 krát za sebou sme sa pýtali na tento železničný projekt a 5 krát nám povedali, že neexistovali žiadne oneskorenia. A potom mi povedali, že predsa len bolo nejaké oneskorenie, e, pretože e, rok sme z politických dôvodov nemali projektového manažera. Takže potom človek nemá dobrý pocit z toho, či sú tie informácie naozaj spolahlivé. A Jednoducho, to nezanechalo mňa naozaj veľmi dobrý dojem, pretože človek by sa predsa mal spolahnuť na informácie, ktoré dostane. A musím povedať, že už 11 rokov sa zaoberáme Gréckom. Už tretí raz sme tam boli. A za každým sa stretávame s úradmi, ktoré hneď sa priznajú ku všetkému, čo vytvára naozaj veľmi dobrý dojem. Je vidno, že teda vidia tie problémy a priznajú sa ku všetkému a aj tak všetko ostane po starom. Tak naozaj neviem, ako e, môžeme takto ďalej pokračovať. Pán Lazarov, ďakujem, že ste tu boli s nami. Nech sa páči, chcete sa k tomu vyjadriť? Thank you. Uh, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nemám čo dodať k vášmu zhrnutiu misie. Nemám čo dodať ani k tomu, čo povedal pani Ajela Sende. Bolo mi potešením, že som mohol sprevádzať delegáciu výboru KONT. Bolo naozaj zaujímavé vidieť situáciu v teréne je to úplne iné, keď sa na to dívate cez čísla a SPF a cez poznámky auditorov, ale keď tam idete a vidíte všetko na vlastné oči, tak to je niečo iné a bolo to veľmi dobre. Ďakujem. Dobre. A musím povedať, že sme tam toho pochodili veľa. Za Európsku komisiu pani Bodiny. Ďakujem veľmi pekne. Pani Gresle, v prvom rade som tu bola v júni a spolu s vašimi službami sme pripravovali túto misiu. Bola to príležitosť aj pre nás zúčastniť sa tejto misie a zúčastniť sa je naozaj veľmi plodným spôsobom. Chcem sa v prvom rade poďakovať vám aj vašim kolegom, že ste nás prijali súhlasíme s odporúčaniami správe. Myslíme si, že je to naozaj e, dobrý opis toho, čo ste videli na mieste. Je to ale nešťastie istým spôsobom, pretože by sme chceli, aby situácia bola lepšia. E, dovolte, aby som veľmi stručne, tak ako v júni povedala aj teraz, kde sa nachádzame, ako chceme odpovedať na odporúčania správe a kde sa nachádzame, pokiaľ je o tento konkrétny projekt. Vieme, že informácie v projekte sú dosť presné, lebo sme si ich spolu overili a je to naozaj súčasný stav. A najprv pokiaľ ide o realizáciu koheznej politiky. Keď som tu bola v júni, tak Situácia bola zhoršená nedostatkom finančných prostriedkov, nedostatkom likvidity a realizácia projektov sa spomalila veľmi drasticky a všetky projekty trpia nedostatkom eh, finančných tokov. Najdôležitejším bolo dostať politiku naspäť tam, kde boli financie. Príjemcovia projektov sa stiažovali, že sa im nevyplácali náhrady za prostriedky, ktoré investovali. Preto bolo treba prijať vynimočné opatrenia pre Grécko, aby tam nebolo príliš veľká záťaž pre štátny rozpočet a aby sme zvýšili likviditu. Chcel by som teraz povedať, že sme už zaplatili 1,3 miliardy navyše k bežným platbám. Táto platba, ako si iste spomínate, e, vychádza z mechanizmu reinfance, To znamená, že môžeme e, monitorovať aj projekty, aj finančné prostriedky, ktoré idú do tohto projektu a robíme to teraz každý týždeň e, s greckými orgánmi. Tieto opatrenia e, podporovali aj e, plné využitie prostriedkov na roky 2007 až 2013 a musím povedať, že sú ešte dva projekty, ktoré ešte nedosiahli 100 dva programy, ktoré nedosiahli 100% finančných prostriedkov. E, je to e, operačný program e, životné prostredie a ďalší projekt. Tam ešte čakáme program, že tieto programy dosiahnu 100%, ale musím povedať, že to nestačí na to, aby sme riešili tie prekážky, ktoré tam existujú treba reagovať na všetky problémy, ktoré ste spomenali dodatočnými opatreniami. E, súhlasíme aj s tými slabými stránkami, ktoré ste uviedli. Veľmi správne ste uviedli. Je tam politická nestabilita, e, ťažké administratívne procesy, oneskorenia e, kvôli archeologickým dôvodom, nedostatok vlastníckých vzťahov vlastníckých práv a zdá sa, že nikomu na tom nezáleží. Takže naozaj v takých prípadoch je nepriateľné, aby daňoví poplatníci ďalej platili na takéto projekty, keď na tom nikomu nezáleží. Aby sme odstránili e, tento nedostatok, e, spolu e, s Greckom sme začali pracovať na procese zjednodušenia a niektoré výsledky tejto práce sa odzrkadlili e, v programovac, pre programovacie obdobie v rokoch 2014 až 2020. E, finančné riadenie by sa malo zlepšiť. Už by tam nemala e, byť možnosť nadmerne najímať ľudí, ktorí nie sú potrební. Toto sa už lepšie monitoruje. Monitoruje sa to aj v systéme IT. Takisto e, odvolania e, budú zložitejšie podľa tohto nového e, systému. A spolu s kolegami SAS, ktorí boli v Grécku minulý týždeň, budeme naďalej pracovať na zjednodušení realizácie projektov. Mal by sa, mal by sa zjednodušiť Výplata a celý proces výplaty, toto je veľmi dôležitý krok, ktorý možno zjednoduší a bude existovať interný ministerský výbor, o tom teraz diskutujeme s Gréckom a za tým by malo nasledovať už konkrétne rozhodnutie. Pokiaľ ide o nedostatok plánovania, snažíme sa zapojiť Jaspers. Kolegovia boli minulý týždeň v Grécku a dúfame, že nás podporia, podporia viac e, tie veľké projekty. A komisár Hahn spadal tento problém vyvlastňovania a máme pripravenú štúdiu, ktoré sme dali k dispozícii gréckým orgánom. To už viedlo e, k istým krokom, nestačí to však. Takže čokoľvek sa urobí v tomto ohľade bude veľmi užitočné. E, snažili sme sa napríklad e, zaviesť férovú cenu, spravodlivú cenu pri vyvlastňovaní aby cena pri vyvlastňovaní nezávisela iba od rozhodnutia niekoho. My e, poskytneme podporu, ak grécké orgány e, budú s nami súhlasiť a pokiaľ ide o e, problém na miestnej a regionálnej úrovni, snažíme sa podporiť E, grécké orgány tak, aby posilnili slabých príjemcov. V tomto budeme pokračovať. A treba takisto robiť politické rozhodnutie v krajine a tam budeme potrebovať vašu pomoc. Administratíva nemôže predsa rozhodovať o záležitostiach, ktoré sú mimo jej právomoci. A to sa týka niektorých projektov, ktoré ste navštívili. Uh, Viete, že pani komisárka Kretu bola nedávno v Grécku a snažila sa to riešiť e, s premiérom a s ministrom, ktorý je zodpovedný za túto oblasť, ale niektoré problémy sa ešte nevyriešili, napríklad metro v e, Solúni. A všimli sme si, že aj vyhlásenie e, skupiny, euroskupiny z 23. novembra spomína že e, treba odstraniť nedostatky e, vo vyhlásovaní. Vyhlásením sa hovorí, že vítame úsilie gréckej vlády e, pri odstraňovaní nedostatkov pri kľúčových projektoch, to sa týka aj metra v Soluni, a predovšetkým projektov, ktoré sú spolufinancované Európskou úniou a EIB. Takže táto oblasť má vysokú prioritu. Tento proces by mal pokračovať hlavne pre metro v Soluni. Čakáme ešte na vyjadrenie staviteľa. A komisia žiadala od nás e, správu. Štvoročná správa z konca oktobra bola dosť alarmujúca opäť tam dojde k ohrozeniu ukončenia projektu. Toto je jeden z projektov, ktorý má obrovské problémy a tam potrebujeme plnú politickú podporu, aby sa niečo rozhodlo a nie na úkor rozpočtu Európskej únie. A pokiaľ ide o ostatné projekty, ktoré ste navštívili, pokiaľ ide o kataster, nevidíme, že by sa tam niečo pohlo ostatné projekty sa trošku hýbu vpred. Samozrejme, u niektorých projektov sa niektoré sa nikdy nedosiahnu. Napríklad, e, pokiaľ ide o to jazero, tak to bude mimo príspevku EÚ. Tam naozaj došlo k utopeniu finančných prostriedkov Európskej únie dojde k zníženiu nákladov. Nebudeme už akceptovať dodatočné náklady pre tento projekt. Jednoducho sa musia držať e, pôvodného príspevku z EÚ a keď nedokončia ten projekt v primeranom čase, tak potom samozrejme budeme vymáhať e, peniaze naspäť. Toto naozaj veľmi e, podrobne monitorujeme. Od júla kontrolujeme celý program a budeme venovať zvláštnu pozornosť e, tým 52 projektom, ktoré ste spomínali a ktoré predstavujú 5 miliard eur. Budeme ich e, monitorovať tak, ako sme monitorovali projekty v roku 2005-2006. Teda chceme vidieť, e, že projekty dokončia do konca roku 2015. A pokiaľ ide o rozpočtové potreby, Spolupracujeme s kolegami z Backfins a keď bude e, treba vyplatiť finančné prostriedky, e, postaráme sa o to, aby tam bol e, národný príspevok. To boli tie hlavné veci, na ktoré som vás chcela upozorniť. Samozrejme, sme vám k dispozícii ak budete chcieť opäť v budúcnosti vedieť, ako vyzerajú tie projekty, alebo eh, keď budete si vedieť, ako bude vyzerať seminár o vyvlastňovaní, eh, samozrejme sme vám k dispozícii. A ešte raz eh, sa chcem veľmi pekne poďakovať službám komisie, ďakujem, služieb komisie. Ďakujem. Takže my by sme radi mali týchto 25 odporúčaní, o ktorých e, sa teraz vypracováva definícia. 52 odporúčaní. A tých 15 projektov v sume 1 miliardy, ktoré ešte neboli e, do, dokončené a sa nevie, kedy opäť e, to bude pokračovať ďalej. Takže chceme jednoducho vedieť, aká je situácia. Vy ste takisto povedali, že pokiaľ ide o túto štúdiu o vyhlasňovaní, to je veľmi zaujímavé. Vieme, že náklady na vyhlasňovanie naozaj sú najvyššie v celej EÚ a to sa financuje z EU rozpočtu, takže my by sme si chceli radi prečítať túto štúdiu, pretože bolo by dobre, keby nám to odprezentovali tí, ktorí na tejto štúdii pracujú, pretože chceme sa tejto téme venovať aj naďalej a sledovať to, pretože naozaj to je pre nás podľa nás naliehavé. Takže ďakujem ešte pani Alaja, má ešte jednu otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne komisii za informácie. Ak som dobre pochopila, v súvislosti so salonským metrom a stanicou Veniselos, tak ak som pochopila, že prišlo v nedávne rozhodnutie vlády proti čomu? Bol tam pôvodný projekt, a návrh bol, že archeologické výkopavky mali byť súčasťou úrovne 0 alebo plus 1 alebo minus 1 stanice metra. Teda, že stanica sa mala postaviť, najprv sa tie pozostatky mali stiahnuť a potom tam zase dať a byť súčasťou. To bol jeden postup a potom druhý, druhý návrh radnice, všetko zastaviť a všetko to nechať ako Felliniho film. No, neviem teda, aké je nakoniec definitívne rozhodnutie greckej vlády, ktorý z projektov, ktorý z návrhov alebo modelov sa bude aplikovať. Ja, und sagen Sie uns auch, ob die Informationen über die Nuž, co e, sa to týka tých informácií jednotlivých projektov, že či teda sa pripravia, ale budú takisto si vyžadovať e, podporu. Nech sa páči, pani kolegyňa z komisie. Thank you very much uh, for the question. Ďakujem pekne za túto otázku. Možno v odpovedi na otázku e, stanice Venicelos Ministerstvo kultúry prijalo nové rozhodnutie a to je tretie, ktoré sa týka um, ehm, starožitností, ktoré boli odhalené na tejto stanici a technické riešenie, ktoré bolo, o ktorom teraz bolo rozhodnuté, je pokračovať v prácach bez toho, aby sa pohlo alebo odstránili archeologické eh, nálezy. A teraz eh, to my sme teda požiadali grécké orgány, aby nám poskytli akčný plán, aby sme presne videli, že ako to bude časovo aký bude časový harmonogram, pretože iste chceme, aby sa e, konzervovali a chránili archeologické e, nálezy, ale chceme vedieť, že ako sa tento dlho projekt odloží a aké náklady z európskeho rozpočtu sa budú vyžadovať. Čiže toto je naozaj veľmi horúca téma. Čakáme na akčný plán od gréckých orgánov, aby sme mohli vidieť, že akým spôsobom či ponecháme alebo budeme modifikovať e, tento projekt. A viete, je to veľký projekt a je tam potom ďalší projekt, ktorý vlastne už je nafazovaný, e, alebo budeme nasledovať tohto pro, tento projekt. Všetko toto je veľmi dobre popísané v našej správe. A pokiaľ ide o 52 tých e, projektov, ktoré sú monitorované, takisto my budeme pokračovať v tomto ďalej, avšak eh, tie, ktoré sa mali uzavrieť v marci 2017, až vtedy by môžeme môcť eh, monitorovať pokrok eh, projektu a až keď nám príde ten projekt o dokončení projektu a komisia to vyhodnotí, budeme môcť vyhodnotiť, že ktorý projekt môže pokračovať a ktorý bude musieť byť odložený teda odložený z európskych prostriedkov a to platí aj pre tie projekty, rovnaký postup je pre tie projekty, ktoré sú v ohrození. To je to isté, čo sme robili v roku 2006. Sa, sa stalo, že dokonca ešte aj predtým, než nám poslali vyhodnotenie e, projektu, už boli zastavené vopred. Ale e, je to priskoro hovoriť. My sa samozrejme snažíme, aby projekty sa dokončili a budeme vás informovať o pokroku. A ešte som zabudla spomenúť, že my vám samozrejme vám pošleme túto štúdiu o vyvlastňovaní ešte tento týždeň. Ehm, ďakujem pekne. Tým sme sa dostali dnes v záveru dnešného programu. Ďalšia schôdza bude 11. januára o 15. Chcela by som vás už dnes pozvať. My potom budeme mať eh, malý koktejl, tí, ktorí tu budú prítomní, aby sme si štrngli na nový rok a keďže sa neuvidíme, tak vám prajem všetkým príjemné Vianočné sviatky a pre všetkých tých, ktorých už neuvidím, dúfam, že sa opäť stretneme v novom energiou v januári. Chcela by som aj poďakovať tlmočníkom za tu zostali dlhšie s nami, aj im želám e, eh, častový nový rok a týmto je schôdza ukončená.